Okay, dear colleagues. Kolegovia, začali by sme, láskavo sa usadte. As our chair, Mr. Lavia. Keďže pán predseda, pán Lavia, má iné povinnosti, ja ho nahradím, ak sa to vôbec dá dnes poludnia. Prvý bod na programe sa týka schválenia programu dnešnej schôdze. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Skupina zelených požiadala o doplnenie e, o výmenu názorov s komisiou na navrhovanie delegovaný akt o výnimke pre kadmium v kvantových bodkách. Tento bod by sa mohol doplniť do programu ako posledný bod e, zajtra do poludnia. Ak sú nejaké námietky, aj s týmto návrhom na zmenu. Prosím, láskavo sa prihláste. Ak nie, budeme považovať program schôdze za schválený. Ďalej, druhý bod sa týka oznámení. Poprvé, vypočutie o zastavení pitiev. Toto vypočutie ktorý organizuje výbor AGRI s účasťou výboru ENVI, ITRE a PETI, prebehne v pondelok 11. mája o 15. hodine v sále 4Q2, teda v tejto sále. A všetci poslanci ehm, a členovia výboru ENVI sú pozvaní na toto vypočutie. Myslím, že je to dôležitá téma, keďže ide o vôbec prvý prípad občianskej iniciatívy, ktorá sa bude prejednávať vo výbore. Takže chcem vás vyzvať, aby ste sa zúčastnili takto vypočutia v čo najhodnejšom počte. Ďalej prebehne mimoriadna schôdza výboru NV v priebehu májovej plenárnej schôdze, konkrétne v Štrasburgu v pondelok 18. mája o 19. hodine a tam prebehne výmena názorov s podpredsedom komisie Ševčovičom v kontexte štrukturovaného dialógu. Aj tu chcem pozvať všetkých poslancov výboru, aby sa zúčastnili týchto diskusí. Ďalej je tu zmena v zostave sekretariátu. Chcem vás informovať, že pani Emma Sotorenu, e, ktorá prišla z sekretariátu výboru Agri, e, sa stala členkou sekretariátu výboru Envy od 1. mája Srdečne ju vítame touto cestou. A vopred ďakujeme za jej pomoc pri príprave schôdze výboru Envy. Čo sa týka tlmočníckého pokrytia tejto schôdze, tlmočenie k dispozícii v 21 jazykoch, tak ako zvyčajne, s výnimkou estončiny, malčiny a galčiny. A ešte posledné oznámenie. Tak ako býva zvykom, všetky podklady k stretnutiu sú k dispozícii elektronicky cez e-meeting a taktiež sa schôdza bude vysielať na internete pre všetkých tých, ktorých zaujímajú naše témy. Ďalej tretí bod sa týka schválenia zápisnice z 23. a 24. februára 2015. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak teda nejaké námietky sú, láskavo ich predložte sekretariátu do konca tejto schôdze. Ak námietky nebudú zaregistrované do konca schôdze, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Teraz pristúpime k štvrtému bodu na programe. Ten sa týka preskúmania návrhu správy o veterinárnych liekoch. Je to veľmi významná téma. Chcel by som najskôr dať slovo spravodajkyni, pani Grostet. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes do poludnia budeme hovoriť o revízii nariadenia o veterinárnych liekoch. Ja túto tému veľmi dobre poznám a v krátkosti poukážeme niektoré najzásadnejšie body, ak dovolíte. Konkrétne chcem spomenúť tri priority. Poprvé, boj proti antibiotickej rezistencii. Toto je veľmi um, dôležitá otázka v oblasti verejného zdravia. Komisia predložila viacero návrhov v tejto oblasti. Myslím si však, že nezachádzajú dostatočne ďaleko. Ja chcem navrhnúť, aby sme zakázali profilaktické využívanie, respektíve preventívne využívanie antibiotík, okrem naozaj mimoriadných prípadov, napríklad pri operáciách a článok 107 sa týka e, predpisu predaja a taktiež podpory výskumu antibiotickej e, liečby a taktiež otázky reciprocity, tak aby štandardy pre mak- ktoré sa vzťahovali napríklad aj na dovážené meso. Myslím si, že toto je mimoriadne dôležité. Ďalej. Ako som už povedala, museli sme zakázať predaj antibiotík na internete e, vo všeobecnosti e, všetkých veterinárnych liekov. Podľa mňa predaj na internete e, spôsobuje podvody, uľahčuje e, život falšovateľom a taktiež sťažuje vysledovateľnosť e, výrobkov, pričom táto vysledovateľnosť je kľúčová pri um, využívaní a ďalšom sledovaní užívania týchto liekov. Napriek e, prekážkam pri hovorí komisia znižovanie rizika. Myslím si, že nemôžeme zaručiť efektívne kontroly, preto navrhujem úplný zákaz v pôvodných diskusiách som si všimla, že veľká väčšina súhlasila s týmto princípom. Viem, že v niektorých členských štátoch sú isté postupy, ktoré zjednodušujú takýto druh predaja, ale musíme si uvedomiť, že ak sa chceme posunúť ďalej vpred, musíme uplatniť takýto zákaz. Ďalej, po druhé, musíme podporovať výskum a inovácie. Veterinárne lieky, celý tento sektor čeli veľkým problémom dostupnosti výrobkov na niektorých trhoch a pri niektorých druhoch e, je s tým spojený naozaj veľmi e, veľký problém. Výskum totiž zaostáva, nedokáže držať krok, neexistujú dostatočné stimuly pre laboratória, teda je tu problém dostupnosti liekov. Navrhujem preto, aby sme rozšírili obdobie ochrany nových antibiotík na 18 rokov na miesto 14 rokov, aby sme taktiež predlžili o 2 roky obdobie úvodnej ochrany. Ak sa to doplní o významný druh, niektorí to považujú za menej dôležité, ale keď chceme, aby nastal pokrok v inováciách, musíme poskytnúť sektoru takúto podporu. Inak totiž s tým budú naďalej ťažkosti, tak ako v súčasnosti teda navrhujem ochranné obdobie v dĺžke 5 rokov a to neakumulatívneho charakteru v prípade niektorých nových štúdií alebo nových pokusov po povolení, tak aby vznikli stimuly pre vývoj alebo zlepšenie už existujúcich produktov, pričom môžu ísť aj generické produkty. Nemali by sme sa nič navrávať. Dostupnosť produktov v verejnom zdraví, respektíve dostupnosť produktov v verejnom zdraví sú veľmi úzko prepojené, teda podľa mňa sa síce zdôrazňuje často náklad, ale tu nejde o trh e, pre e, liečiva určené ľuďom, kde tu veterinárne lieky, e, trh s generikami má záujem o inovácie, ak inovácie znamenajú, že neskôr vznikne k ďalšiemu vývoju generík. Teda tento sektor potrebuje dostatočnú mieru predvydateľnosti a preto chcem predložiť práve tieto návrhy. Ďalej tretia priorita sa týka zlepšenia systému farmakovigilancie. Tu navrhujeme, aby sme sa vrátili k návrhu komisie, ktorý vychádza z oznamovania a odhaľovania rizika. Ja navrhujem, aby všetko, čo e, nastali znižovanie míry byrokracie je pozitívne. Myslím, že návrh komisie musí byť dostatočne vyvážený, musí tam byť povinnosť predložiť pravidelné správy v oblasti farmakovigilancie v úvodných rokoch, ak ešte nie je dostatočný prehľad o, o všetkých dopadoch, ako už je produkt dobre známy, ak sa dá vyhodnotiť jeho účinnosť, ak sa rizika už znížili, potom sa môže znižiť pravidelnosť týchto správ ak chceme teda znižovať mieru byrokracie. Musíme byť veľmi um, opatrní v prvých rokoch, v úvodných rokoch a potom môžeme e, pravidla trošku zmierniť. Chcela by som opäť zaviesť aj myšlienku vypršania e, platnosti povolenia, čo by predišlo tomu, aby agentúra neaktualizovala um, povolenie v prípade nových poznatkov a zistení. Teda platnosť uh, povolenia by nemala byť uh, um, neobmedzená. Ak sa ukáže, že sa daný výrobok dá nahradiť niečím iným, um, bude potrebné stiahnuť mu povolenie a preto chcem navrhnúť opätovné zavedenie tohto pojmu vypršenie a platnosti povolenia. Sú tu aj ďalšie dôležité body v správe, eh, jednak ochrana životného prostredia, toto sa už spomenulo aj naposledy. Mali by sme sa vyhnúť eh, opätovným vyhodnocovaniam, ktoré môžu byť odlišného charakteru, čo sa týka eh, rizik daných látkach. Chcem požiadať komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na najbližších dvoch rokoch v oblasti systémov eh, monografii v oblasti životného prostredia. Hovorila som o tom už eh, pri našej prvej výmene názorov a zdalo sa mi, že veľká väčšina podporila tento systém. Ďalšia vec, ktorá je tiež dôležitá, sa týka harmonizácie popisu výrobku, teda RCP, ak um, bude potrebné povolenie konkrétnej triedy výrobkov, ktoré sú podobného charakteru, to by spôsobovalo problém hospodárskej súťaži, teda Problém by spočíval eh, jednak eh, v samotnej cene a bolo by to na úkor malých stredných podnikov, ktoré nemajú možnosti pôsobiť na trhu rovnako aktívne ako veľkí hráči. Teda ja odporúčam harmonizáciu podmienok uvádzania výrobku na trh, čo by bol prvý krok k zjednodušovaniu podmienok pre malé stredné podniky. Ďalej tretia vec, ktorú považujem za dôležitú, sa týka obmedzenia kaskádovania a e, užívania bez e, povolenia uvedenia na trh. Musíme si teď už uvedomiť, že bez e, takéhoto povolenia uvedenia na trh, e, najmä čo sa týka e, ľudského užívania veterinárnych liekov, toto môže spôsobovať e, veľké rizika od oblasti zdravia. Veľmi ľahko sa dá povedať, e, že e, žiadne veterinárne lieky sa nesmú e, používať pre ľudí. Znamenalo by to, že by nevznikali žiadne stimuly pre výskum. Ja chcem, aby vznikla akási prísna hierarchia medzi jednotlivými druhmi výrobkov, ktoré by sa mohli využívať, ak dané liečivo nie je k dispozícii a využívanie liekov pre ľudí by sa mohlo využívať potom ako úplne posledná možnosť, ak neexistuje žiadna iná alternatíva. No a v neposlednom rade ešte otázka veľkoobchodného predaja. Tu komisia navrhuje liberalizovať veľkoobchodný predaj. Ja navrhujem harmonizovať práva a povinnosti distribútorov v oblasti veľkého obchodu a harmonizovať aj postihy a pokuty, ak dôjde k porušeniu legislatívy. Robím to preto, aby sme predišli riziku nekalej hospodárskej súťaže, ak sa ukáže, že existujú odlišné pravidlá v jednotlivých členských štátoch. Viete si predstaviť, aké hry by sa mohli hrať na úrovni veľkého obchodu v závislosti od krajiny, eh, z ktorej pôsobia. No a ešte e, posledná vec, požiadanie o povolenie v mimoriadných prípadoch. Aj tu chcem navrhnúť e, zjednodušenie postupov, čo by umožnilo dostatočnú schopnosť reagovať e, v prípade pandémie napríklad. Týmto by sa odôvodnilo veľmi rýchle uvedenie výrobku na trh, aby sme podporili um, tento zrýchlený postup uvedená na, na trh v takýchto mimoriadných eh, prípadoch, prípadoch, ktoré jasne popíšeme. A údaje, ktoré by sa zhromaždili, by boli dočasného charakteru a mohli by sa využívať aj v procese trvalého hm, povolenia daného lieku, aby sa predišlo opakovaniu testov a pokusov v laboratóriách. Teda aj tu ide o akési zjednodušenie, ide tu o zníženie byrokratickej záťaže a napokon aj o zníženie nákladov. Toľko teda v skratke tých 150 pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložila, je to veľmi významná téma. Dosť ťažko sa to um, zhrňa, tak aby som na nič nezabudla. Chcela som však po svojom vysvetlení zvorazniť to, čo považujeme za najpodstatnejšie v tejto revízii. Isté, že veľmi rada budem diskutovať s kolegami, veľmi rád vypočujem ich vyjadrenia. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom, najskôr v mene SAD, pán Tanasesku. Ďakujem. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni eh, k jej eh, aj výsledkom práce, aj k dobrej spolupráci. Myslím, že návrh správy je, je relatívne široký, už obsahuje viacero bodov, na ktorých záleží mne a preto spomeniem len niektoré konkrétne otázky v kontexte zachovania všetkých kanálov povoľovania uvedenia výrobku na trh. Podľa mňa je dôležité s e, cieľom e, hladkého fungovania jednotného trhu vytvárať dostatočné stimuly pre e, firmy, aby sa mohli uchádzať o centralizované postupy. Ehm, ak totiž budú fungovať paralelné systémy dovozu a distribúcie veterinárnych liekov, bude to dôležité pre toto zjednodušenie. by som dokonca navrhol, že okrem názvu výrobku by sa tam mala uviesť aj aktívna látka daného liečiva. Taktiež som rozhodne za opatrenia, ktoré sa snažia znižovať eh, antimakrobiotickú rezistenciu, najmä čo sa týka nákupu liekov na internete, to by sa malo zakázať. V tomto smere sa domnievam, že je dôležité bojovať proti tomu, ako v polospodárstve eh, sa eh, šíria postupy, ktoré prehlbujú problém antimakrobické rezistencie. Najmä musíme poukazovať na užívanie antimikrobických látok v preventívnych opatreniach na farmách. Čo sa týka užívania antibiotík, bolo by užitočné zhromažďovať konkrétne informácie o konkrétnych druhoch a o ochoreniach, ktoré sa liečia a taktiež o forme liečby, ktorá sa uplatnila. Okrem toho si myslím, že je dôležité riešiť problém AMR, teda tejto antimikrobickej rezistencie aj vo vzťahu s tretimi krajinami. Ako už e, bolo spomenuté, považujem za dôležité objasniť, či potraviny, ktoré sa získavajú e, z živočíchov, e, obsahujú antibiotika, či sa dostávajú do potrebného reťazca. Aj za predpokladu, že členské štáty majú potrebné pravidla platnosti, také čo sa týka povinnosti firiem e, uvádzať bezpečnostné informácie na baleniach. Toto e, podporujem. Podľa mňa komisia by mala preskúmať e, možnosť harmonizácie týchto systémov zhromažďovania údajov vzhľadom na výrazné dopady na životné prostredie, na zdravie ľudia a zvierat je dôležité, aby všetky členské štáty mali také opatrenia, ktoré sa budú týkať vhodného nakladania s liekmi, ktorých eh, doba užívania už vypršala. Innovation. Zrejme, že treba hľadať e, rovnováhu um, medzi inováciami, e, finančnej e, prístupnosťou e, liekov pre veterinárnu medicínu. Ide tu aj o ponuku medzeného schvárenia na dobe 3-5 rokov. Domnievam sa, že treba si dávať pozor, aby sme neznižovali normy v oblasti bezpečnosti a preto Podporujem návrh komisie a trvám na trojročnom období. Na strane druhej podporujem pozmeňujúci návrh 42, ktorý ráta s obdobím ochrany technickej dokumentácie existujúcich výrobkov. Čo sa týka používania e, liekov na účely iné, ako je uvedené v označení, e, podporujem návrh komisie E, pokiaľ ide o alternatívne výrobky určené pre použitie pre zvieratá. A preto e, podporujem pozvanie pozmeňujúce návrhy, ktoré e, sú proti stimulovaniu takýchto postupov. Využitie liekov pre ľudí malo by byť poslednou možnosťou. Podporujem aj ďalšie postupy, ktoré Mm, chcem ešte podložiť pozmeňujúcimi návrhmi a napokon e, harmonizácia e, podľa jednotlivých tried je problematická a preto súhlasím s tým, že treba prioritizovať e, podmienky pre použitie skupín obdobných liekov určených na veterinárne použitie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mene ECR, pán Piecha. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Úvodom by som chcel poďakovať pani spravodajkyni. E, mali ste veľmi komplikovanú, rozsahlú úlohu a aj samotná téma nie je jednoduchá. Nie je to téma, ktorú môžeme jednoducho upraviť keď e, som e, prečítal správu, zistil som, že sú tu viaceré problémy, ktoré treba dať na e, poriadok, najmä pokiaľ ide o názvy. Nejde iba o výrobky určené na veterinárne použitie, ako sa hovorí v pozmeňujúcom návrhu číslo 7, ide aj o ďalšie hľadiska, imunologické otázky predpisov a podobne. Mám na mysli E, možnosť e, predpísať e, veterinárny liek akýmkoľvek veterinárom. Sú tu aj určité kľúčové koncepcie, ktoré komisia dostatočne nezadefinovala a preto si potrebujeme ich vysvetliť s tým, aby sme sa neskôr vyhli zmetkom. Samozrejme, treba rozumne pristupovať k použitiu takýchto výrobkov E, to sa dá upraviť aj v oblasti uvádzania na trh kľúčových výrobkov a síce antibiotik. Takisto treba e, vysvetliť aj e, pojem antimikrobiálne výrobky. Uvítam akékoľvek opatrenia, ktoré by Hm, podporili centralizovaný postup a to by malo zjednodušiť hm, uvedenie spoločného systému kontroly prístupu na trh. Sú to aj niektoré nové prvky, ako aktívne látky a ich úloha hm, v veterinárnych e, e, liekoch, najmä pokiaľ ide o monografický systém. A to považujem za e, zaujímavý nápad. Ďalšia e, nová myšlienka, ktorá sa ťažko upravuje, ale sa často používa, je predaj výrobkov v režime online na internete najmä pokiaľ ide o, o výrobky e, podávané alebo predávané na základe receptu. Je to zložitý problém najmä z hľadiska e, farmakovigilancie, pretože e, je to spojené s rizikami pre verejné zdravie, totiž e, rezistencia na antibiotika predstavuje e, významný problém. E, vyvstáva otázka, či by bol účinný úplný zákaz Domnievam sa, e, e, že e, túto otázku treba položiť odborníkom na informačné technológie. Obávam sa, že tu by mohol byť problém z hľadiska dohľadu a prípadnej penalizácie. Pokiaľ ide o centralizovanú databázu, v zásade s tým súhlasím. Domnievam sa však, že by bolo e, reálnejšie e, vytvoriť e, lepšiu štruktúru pre penalizáciu. Tým sa odvolávam na spravu Tanesku. Myslím si, že je tu priestor na jednu, jedinú, jednotnú úpravu antimikrobiálnej rezistencie. Takisto ide o zákaz paralelného dovozu a distribúcie Existujú viaceré e, postupy e, spojené so zneužívaním a e, využitie paralelných systémov je pomerne sporné. A myslím si, že to si vyžaduje ešte dostatok práce na našej strane, takisto musí sa tomu venovať aj komisie. Otázka bezpečnosti je nepochybne veľmi dôležitá, musíme o tom uvažovať, je to nepochybne jednoznačná priorita. Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, E, toho nikdy nie je dostatok. Vo väčšine prípadov ide o odvolanie a likvidáciu e, takýchto liekov. Otázka likvidácie je e, významným problémom pre všetky veterinárne lieky, najmä vo vzťahu k tým, ktoré sa nedajú jednoducho likvidovať a myslím si, že mali by sme urobiť maximum na to, aby sme si vysvetlili túto záležitosť a domnievam sa, že mali by sme upraviť to rovnako spôsobom ako aj v prípade e, liekov pre ľudí. Mm, takisto treba sa venovať otázky e, zamietnutia schválenia e, takýchto výrokov, najmä v skupine antibiotik prístupné, e, prepačte, príslušné postupy musí byť jasne zadefinované. Všetci si uvedomujeme, že antibiotika v prípade e, ich použitie e, pre zveratá majú obrovský vplyv na ľudské zdravie a je tu jasná korelácia medzi ich využívaním u zvierat a u ľudí. Tento postup musí byť dobre upravený a jasne zadefinovaný s tým, aby sme vedeli zistiť e, e, prípadné rizika spojené s e, udelením alebo neudelením povolenia. Kontrolné opatrenia a verifikácie, m, mm, m, mm, to sú veľmi dôležité e, záležitosti v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja. Veľmi veľa som o tom uvažoval, najmä o maloobchode a rozmýšľam, či by sme prípadne nemali uviesť e, maximálny počet e, e, jednotlivých povolení, prípadne stanoviť prahové hodnoty, určitým spôsobom kvóty na udelenie jednotlivých povolení. Nie som si istý, ako by sa to dalo vyriešiť. Domnievam sa však, že tomu sa treba venovať. Opätovne by som chcel poďakovať ešte raz pani spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán Piecha. Ako ďalší vystupí zástupca skupiny ALDE, pani Paulsen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala pani Grostet za skvelú prácu. Úprimne e, e, e, e som vďačná za pozmenujúce návrhy určené na e, úpravu návrhu, pretože ide o vysvetlenie si obsahu e, tejto úpravy, čo je mimoriadne dôležité. Hovoríme o vysvetlení o zjednodušení európskej legislatívy. A v tomto smere e, sa domnívam, že to treba mať na zreteli v našej legislatívnej práci. Súhlasím s tým, že treba mať e, e, e, jasnú, komplexnú legislatívu nielen v tomto prípade, ale aj vo všeobecnosti. Hovoríme o predaži, o predaji online na internete. Mám pozmeniť sa návrh predložený v mene výboru Agri E, e, mám e, ešte jednu otázku v prípade preventívnej liečby. Domnívam sa, že to treba zakázať. Keď hovoríme o rezistencii na antibiotika, napríklad v prípade domácich miláčkov, sú veľmi dôležitým, e, e, e, dôležitými organizmami, ktoré prenašajú určité chorenia a žijú v tesnej blízkosti ľudí. A preto by som bola rada, keby sme e, e, do tohto zákazu zahrnuli všetky zvieratá. Takisto, keď hovoríme o environmentálnych dopadoch, hovoríme e, napríklad o rezistentných baktériách v riečných tokoch, v pôde, mm, to sa stáva stále väčším problémom. a veda e, sa iba začína zobrať touto záležitosti. Nemáme ešte jasnú predstavu o tom, čo sa všetko deje v tej oblasti a preto musíme e, byť veľmi e, obozretní, i keď presne nevieme, ako to treba urobiť. V každom prípade tomu treba venovať pozornosť. Takže je tu návrh, vychádza z pozmeňujúceho návrhu 65 a tu máme na mysli e, nielen orgány verejného zdravia, ale aj e, environmentálne úrady, či už ide o členské štáty alebo o úroveň Európskej únie. Hovoríme o potrebu informovať všetky tieto štruktúry o, o, o rovnakých záležitostiach. Čiže podľa mňa tu treba e, e ratať aj s environmentálnymi orgánmi Takisto sa domnievam, e, e, že treba ísť e, ďalej nad rámec návrhu nariadenia. Nie, mali by sme povoliť veterinárnym lekárom, aby si zarábali na predaji veterinárnych liekov. Tuto prax treba tiež v budúcnosti upraviť, pretože členské štáty nemajú rovnakú úpravu a záverom e, sa domnievam, že v návrhu komisie jedna vec e, chýba, a teda e, úprava zodpovedného používania veterinárnych liekov. Dôraz sa kladie na výrobky, nie však na zvieratá alebo ľudí. A preto sa domnievam, že takýto prístup je v skutku absurdný Nemáme žiadne takéto výrobky, ktoré by neovplyvňovali zvieratá, e, ľudí, životné prostredie. Najmä nemáme takéto lieky, pretože e, lieky sa vyrábajú a používajú s tým, aby mali nejaký vplyv. To znamená, e, že nemôžeme hovoriť o tom ako o nejakých technologických výdobiskoch, ktoré neovplyvňujú náš život. Sú to síce určité ešte drobnosti, ale vo všeobecnosti e, mali sme skvelú spoluprácu s pani Zgroste, sme boli v tomto parlamente, sme v tomto parlamente už dostatočne dlho a dos, dosiahli sme obrovský e, pokrok v oblasti praktickej spolupráce som e, s tým mimoriadne spokojná. E, podarilo sa nám e, odviesť veľký kus práce. A pochopili sme, že akékoľvek rozhodnutia musia byť založené na kompromise, musíme hľadať zhodu. Ďakujem veľmi pekne. Odvedli ste skutku skvelú prácu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny GUL pani Tilonen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Grostet. Myslím, že odviedla vynikajúcu prácu, veľmi dobre spolupracovala so všetkými, konštruktívne snažila sa byť v ústrety e, všetkým kolegom, snažila sa hľadať kompromisy, najmä e, sa mi páči jej spôsob e, dbať o to, aby odolnosť voči antibiotikám a proti nej sa nadalej prehlboval najmä e, čo sa týka užívania antibiotík v preventívnej liečbe. E, to podľa mňa naozaj je potrebné potláčať. E, podľa mňa by sa ešte malo zdôrazniť to, čo sa možno trošku zabudlo v členských štátoch, a síce, že poskytovanie informácií a údajov, a teda akási osveta, je veľmi dôležitá aj v súčasnosti. A zdá sa mi, že Niekedy na to zabúdame, že musíme pripomínať ľuďom isté veci, musíme im pripomínať, e, aké nebezpečné sú antibiotika, aké nebezpečné sú lieky a naozaj by sa mali tieto lieky užívať iba vtedy, keď je naozaj skutočná potreba. E, pozmeňovací návrh 81 obsahuje informáciu o tom, že považujem za dôležité, aby sa tu zdôraznilo takmer vo všetkých pozmeňovacích návrhoch to, že v členských štátoch sú odlišné potreby, e, v členských štátoch sú aj oblasti, e, kde sú veľmi dlhé vzdialenosti, aj e, čo sa týka dostupnosti veterinára, aj lekárne. A preto je dôležité, aby napríklad v prípade ochorenia sa zohľadnilo že aj keď napríklad farma je vzdialená, veterinár, respektíve vzdialená od e, veterinára alebo e, lekárne, tak aby bolo možné napríklad poskytnúť e, pokyny k liečbe napríklad telefonicky a potom následne aby bolo možné predať, respektíve predpísať lieky takýmto pospodárom, ktorí majú veľké počty dobytka a napríklad vo Fínsku u nás často dochádza k tomu, že e, vzdialenosť medzi farmou a lekárňou je zhruba 200 kilometrov a je dosť e, nepredstaviteľné, že by veterinár skôr prišiel na farmu, aby predpísal lieky a potom, aby sa osobitne musel farmár, polnospodár vybrať e, do lekárne pre tieto lieky. Podľa mňa bolo hodnejšie, keby veterinár samotný mohol predať tieto lieky. Eh, pri návšteve. Eh, čo sa týka eh, vzťahu k ľudským liekom, teda v porovnaní s týmito veterinárnymi liekmi, podľa mňa je dôležité pamätať na to, že sú dosť rozsiahle trhy veterinárnymi liekmi a, možnosti inovácií sú tam dosť malé, preto postupu inovácie veľmi pomaly. A preto musíme pamätať na to, že keď hovoríme o užitkových zvieratách, napríklad a ďalej o domácich miláčikoch. Ľudia majú rozličné potreby, rozličné želania liečiť svoje zvieratá. Istým spôsobom bola by som rada, keby e, sme neobviňovali veterinára e, z toho, že chce poskytnúť svojmu klientovi e, čo najkvalitnejšie služby a teda hľadať aj také lieky, ktoré bežne užívajú ľudia keďže nevždy sú k dispozícii takéto lieky z veterinárnych liekov. Považujem za veľmi dobrú poznámku o tom, že e, sa tu spomína ochranu životného prostredia, e, že sa to vníma ako priorita, aby sa predchádzalo v budúcnosti takým hodnoteniam, podľa ktorých by sa postupovalo tak, že by sa oslabovala miera ochrany životného prostredia a, a najmä ochrany Um, spodných vôd. Domnievam sa, že v spolupráci sa nám podarí získať čo najkvalitnejší konečný výsledok, ale musím ešte poznamenať, že um, pani Grostet naozaj odviedla um, vynikajúcu prácu a je veľmi veľká odborníčka a to aj v takejto neľahkej oblasti legislatívy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za, pani, e, za e, skupinu zelených pán Hojsling. Nech sa páči, máte slovo. Chcel by som sa poďakovať pani Grosted za prácu, ktorú odviedla. Myslím si, že sa zhodneme v mnohých bodoch, avšak chcel by som sa vyjadriť ešte k tejto e, problematike a k samotnému návrhu komisie. A musíme mať stále na pamäti, že v Európe sa využíva až dvakrát toľko antibiotík pre zvieratá na veterinárne účely ako pre ľudské účely. A e, tento návrh sa vôbec nezaoberá touto problematikou a to je niečo, čo by sme mali napraviť. E, e, pani Girosted hovorí o profilaxii a metafilaxii. E, neexistuje žiadna diskusia, alebo nemala by byť žiadna diskusia o tom, že niektoré veci by mali byť zakázané a, a pri metafilaxii musí byť jasné, že ošetrujeme e, oveľa viacej zdravých zvierat antibiotikami ako chorých e, zvierat. A to je e, práve na základe systému, ktoré neumožňuje oddeliť zvieratá, ktoré sú chore od tých, ktoré sú zdravé. A to je takisto téma, ktorej by sme sa mali venovať. Zakázať predaj online, myslím si, že tam sa absolútne zhodneme. Myslím si, že e, týmto dosiahneme na, na trhu to, aby sme ho vedeli správne odkontro- odkontrolovať. Hm. Pri niektorých produktoch musím povedať, že v zásade, predovšetkým pri e, antibiotikách a veterinárnych liekoch máme problém, že niektoré odvetvia sa rozvinú až potom, keď bude masový dopyt po týchto liekoch. A e, chceli by sme uľahčiť teda možnosť e, výskumu, ako aj prístupu e, k týmto liekom. Avšak či je toto správny prístup, o tom si dovolím pochybovať. Mali by sme mať na pamäti, E, takýmto spôsobom e, podporiť e, výskum. Na jednej strane im teraz uľahčíme výskum a zároveň aj prístup na trhu, ale položme si otázku, že či je toto jediný spôsob, je otázne, čo sa týka dopadov na životné prostredie. Myslím si, že práve používanie veterinárnych liekov je veľmi významnou významným bodom e, v tomto e, zmysle. Myslím si, že táto problematika e, nemala pokrytie až do roku 2003 a čo sa týka pripušťania na trh, musíme povedať, že množstvo liečiv, ktoré sú podávané zvieratám, v konečnom dôsledku končí v životnom prostredí a to pomerne e, vo veľkej miere. A na toto by sme sa mali e, zameriavať a mali by sme práve posilniť aj túto oblasť. Hm. Ďalším bodom, e, kde by som si prijala jasnejšiu definíciu, a to, sú, to je téma rezervných antibiotík, ktoré sú masovo na, nasadzované masovo eh, v zvieratách a to je absolútne neakceptovateľné. Dali sme komisii voľnú ruku, akým spôsobom definovať eh, tento druh antibiotík a mali by sme tu byť eh, konsekventní. Je tu zoznam tohto druhu antibiotík, ktorý by nemal viesť k tomu, že by tieto antibiotika mali byť nasadzované na zvieratách v čoraz väčšej miere a myslím si, že v mnohých bodoch sme sa ale posunuli ďalej a myslím si, že práve toto je spôsob, ako môžeme zlepšiť návrh e, komisie a mali by sme sa zhodniť e, aj v tých bodoch, na ktoré máme momentálne odlišné pohľady a tak posunúť tento návrh e, ďalej. A dúfam, že potom prídeme aj ku kvalitnému kompromisu na konci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. V neposlednom rade zo skupiny EFDD pán Pedičiny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vychádzali sme z návrhu komisie, e, ktorý sa nám veľmi nepáčil, nebol e, vyrovnaný a predovšetkým favorizoval farmaceutický e, priemysel. Keď sme hovorili o cieľoch, aby sme zvýšili dostupnosť veterinárnych liečiv, predovšetkým pre niektoré druhy zvierat, ktoré nie sú masovo chované. Tento cieľ bol diskutabilné, ale mali by sme sa každopádne na ňom zamyslieť. A samozrejme, ospravedlňujem sa, že sme dostatočne dospelí aby sme chápali, aké sú e, záujmy farmaceutických e, firiem, vstúpiť aj do tohto sektoru, ktorý doposiaľ až e, v, takom, v takej miere nevyužívali. Je samozrejme dobré na zvieratách prejsť z liečby, ktorá je masová, na individuálnu liečbu. Predovšetkým je to vhodné pri extenzívnych chovoch kde majú zvieratá väčší priestor na normálny život, pretože e, v konečnom dôsledku sa zdravie zvierat odráža aj na zdraví e, ľudí. A predpokladáme, že návrh spravodajkyne pani Grostet e, navrhuje aj veľmi zaujímavé pozmeňujúce návrhy pôvodnému textu komisie prvej diskusie sme e, zvažovali zákaz predaja online a takisto sme sa aj zhodli na zákaze profilaktickej liečby a takisto aj na lepšej e, definícii metafilaktickej liečby. Sme proti e, neobmedzenému predajú na základe jedného jediného povolania, avšak máme aj niekoľko výhrad, ktoré sa týkajú výskumu je to predovšetkým čas, ktorá ovplyvňuje inovácie vo farmakologickom priemysle a farmaceutickom e, priemysle. Nemyslím si, že by sme mali e, podporovať e, tento priemysel týmto spôsobom, pretože výskum liekov na ľudské užitie využíva sériu malých inovácií, ktoré sú sami o sebe irrelevantné, ale vedú k významnému eh, objavu. Nemali by sme dávať ale túto možnosť do rúk ojedinelých a jednotlivých farmaceutických eh, firiem, ktoré potom budú ohýbať trh eh, tak, ako sa im zapáči. Avšak absolútne súhlasíme s tou líniou, ktorú navrhuje používanie týchto liekov s tým, že obmedzí ich nasadenie E, predovšetkým tých, ktoré sú určené iba na humanné použitie. Takže vedeli by sme si e, predstaviť aj rigidnejšie e, pravidlá, ktoré sa týkajú jasného vymedzenia hraníc medzi veterinárnymi liekmi a humannými liekmi, aby tu neexistovala žiadna alternatíva. Čo sa týka farmakovigilancie, naš, môžeme podporiť návrh spravodajkyne, e, ktorá sa týka e, kontinuálneho e, dozoru. Aj keď tu máme niekoľko výhrad, navrhujeme preskúmať situáciu lepšie, aby sme prišli s efektívnejším riešením. Podporujeme pani Pausen, a to bola aj súčasťou aj našich pôvodných výhrad. Avšak oceňujeme prácu E, spravodajkyne a chceli by sme podporiť v konečnom dôsledku jej návrh. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k príspevkom od jednotlivých členov výboru. A prvou rečničkou je pani Ajúzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcela by som pogratulovať pani Grostet a oceniť jej tvrdú e, prácu. Išla naozaj na 100%. Naozaj si myslím, že je čas na novelizáciu tejto legislatívy, e, pretože narážame na problémy, keď hovoríme o druhoch zvierat, ktoré sú chované v menších e, počtoch, ale aj neautorizované e, druhy zvierat, kde momentálne celý sektor musí čeliť rozsiahloj administratívnej záťaže. Čo sa týka dostupnosti veterinárnych e, liekov, samozrejme potrebujeme lieky, e, predovšetkým, ktoré sú nasadzované v menšom meradle a na menej chovaných druhoch, respektíve na malých druhoch zvierat. Avšak samozrejme máme veľký problém, ktorý sa týka predovšetkým e, druhov chovaných v menších počtoch. Čo sa týka znižovania administratívnej záťaže a byrokracie, súhlasím s návrhom, Avšak musíme sa e, pozrieť, aká je pridaná hodnota takéhoto návrhu a musíme zároveň garantovať kvalitu je veľmi dôležité, aby sme zachovali prístup k dobrým informáciám, efektivitu a zároveň kvalitu. A to nemôžeme robiť za cenu toho, že znížime administratívnu záťaž na úkor týchto troch. Samozrejme, musíme propagovať zodpovedné používanie a nasadzovanie antibiotík iba v tých prípadoch, kedy je to nevyhnutné a musíme sa pozrieť na analýzu prínosov a rizík. Ako povedala pani e, Grostet, musíme mať na paleti aj farmakovigilancie v oblasti veterinárnych produktov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Linz. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, v prvom rade by som sa chcel poďakovať e, spravodajkyni za to, čo je podľa môjho názoru veľmi dobrá správa a chcel by som sa takisto poďakovať e, za dobrú prácu e, na stretnutí tieňových e, spravodajcov. Ja som zástupca predovšetkým potravinárskeho priemyslu, avšak práve táto téma má na e, tento sektor veľmi významný dopad. A je veľmi dobré, aby tieto dva sektory mali rovnaké definície a e, objasnenia. Myslím si, že je správne a dôležité, aby sme definície e, mali jednoznačné a aby sme im venovali e, viacej pozornosti a jednoznačne rozlišovali napríklad medzi profilaxiou a metafilaxiou, ako aj nasadzovaním e, liekov. A považujem za správne, že v tomto e, prípade je nevyhnutné postupovať veľmi reštriktívnym spôsobom, čo sa týka profilaxie, čo sa týka obmedzenia práv veterinárov ehm, Nemyslím si, e, čo e, tu bolo spomenuté, že by sme mali vyslovene obmedzovať právo veterinárov e, poskytovať niektoré lieky. Avšak mali by sme obmedziť dĺžku, na ktoré je nasadenie antibiotík určené, a to na 7 dní. Ale nemali by sme obmedzovať právomoc predpisovať antibiotika alebo to nejakým spôsobom zakazovať E, čo sa týka z ohľadu ochrany osobných e, údajov, myslím si, že tam e, pani Grostet navrhla dobrú definíciu, predovšetkým vo svetle téme nasadzovania humánnych liekov na veterinárne použitie. Myslím si, že to by mohlo byť zaujímavé, ale s tým, že takéto nasadenie humanných liekov na zvieratá by e, bolo iba riešením a poslednou možnosťou. A musíme zabezpečiť, e, aby veterinárny lekár nebol tým jediným prvkom v rozhodovacom e, reťazci, ale aby toto rozhodnutie bolo lepšie posúdené v rámci vzájomnej spolupráci. A myslím si, že nakoniec, keď posúdeme celý balíček e, opatrení, e, nájdeme vhodnú odpoveď na túto veľkú výzvu a pre nás ako pre e, výbor pre pôdohospodárstvo je správna definícia tohto návrhu veľmi dôležitá, aby sme prijali to správne rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Poč ako podpredseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni, pretože stojí stála a e, bude stáť, ako aj tieňoví spravodajci, pred ťažkou úlohou a to je zas raz napraviť návrh, ktorý sa v zásade pokúša naplňať vytýčené ciele, ale nie je pritom veľmi úspešný. Už iba na základe analýzy dopadov návrhu e, komisie nie je jasné, či tieto opatrenia sú primerané na plnenie navrhovaných cieľov a myslím si, že pani spravodajkyňa urobila obrovský krok vpred, aby tento problém napravila a myslím si, že my sa o to budeme pokúšať takisto. Samozrejme, v mnohých ohľadoch komisný návrh prináša skôr zvýšené riziko pre zdravie e, človeka, e, pre životné podmienky zvierat, ako aj pre životné prostredie. Ak sa pozrieme na otázky eh, harmonizácie eh, PC, vidíme, že návrh eh, neberie do úvahy pozíciu držiteľa rozhodnutia o registrácie a takisto na miešanie rozličných prípravkov do rozličných výrobcov. Myslím si, že táto skupina veterinárnych liekov a tento termín vôbec nie je jasne definované a to už som e, hovoril vo svojich pozmeňujúcich návrhoch. A hovorí sa tu, že všetkým prípravkom budú pridelené indikácie a koncové skupiny zvierat a bude im pridelená maximálna lehota na podávanie, ktorá bude korešpondovať e, s minimálnou hodnotou e, dobrej veterinárnej praxe. Podlobne mm, nezhody sú v oblasti farmakovigilancie. Nie je tu dostatočne definovaná e, zodpovednosť držiteľa rozhodnutí, ako aj uvádzanie výrobku na trh. Ja sa obávam, že ten návrh, tak ako bol pripravený, skôr uprednostňuje voľný pohyb e, liekov a uprednostňuje princípy jednotného trhu pred záujmami v oblasti ochrany zdravia zvierat a ľudí. Ten tlak na obchodovanie a tlak e, výrobcov je na tomto návrhu zrejmý a chcel by som sa zmieniť o jednej veci, e, ku ktorej budem sám osobne predkladať e, veľa pozmeňovacích návrhov a to je antimikrobiálna rezistencia ten návrh, to ošetrenie e, problému antimikrobiálnej rezistencie e, považuje za jeden z hlavných cieľov, avšak v skutočnosti e, jednoducho obchádza množstvo problémov a geografických špecifík, kde je možné túto antimikrobiálnu rezistenciu riešiť a kde je možné k nej významným spôsobom prispieť. A myslím si, že toto bolo, bude jeden z našich hlavných úloh a takisto nájsť spoločné stanoviska, pretože toto nie je záležitosť, ktorá je politického razenia alebo ktorá má podporiť vlateľov vpravo či vľavo. Je to skôr otázka širších súvislostí nielen veterinárnej, ale aj humannej medicíny. A antimikrobiálna rezistencia je zásadný problém. Takže naozaj sa teším na budúcu spoluprácu a verím, že všetko dobre dopadne, aj keď návrh, ktorý predložila komisia, ja osobne pokladám za veľmi slabý. Ďakujem veľmi pekne, Poč. A teraz ďalším rečníkom je pán Jar. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať eh, spravodajkine. Je to dobrý spôsob, ako zlepšiť eh, návrh komisie a je samozrejme našou úlohou takéto návrhy zlepšovať, keď sa do nám dostávajú do ruky návrhy komisie. Mám niekoľko poznámok a chcel by som využiť túto príležitosť predniesť svoje stanoviska. Teším sa že sme jednotní v tom, že zakážeme predaj online. E, myslím si, že e, keby sme to povolili, tak nie je možné vykonávať kontrolu a bolo by to kontraproduktívne. Potom je tu otázka, čo môže a mal by vykonávať e, veterinárny lekár. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby veterinárny lekár mohol predpisovať a vydávať lieky Chápem tieto e, výhrady, ktoré tu odzneli. Na druhej strane takýmto spôsobom bude mať veterinárny lekár spolu zodpovednosť za to, čo vydáva a takisto za e, liečebný postup, za terapiu. A, e, a v prípade nesprávneho liečebného postupu je potom veterinárny lekár spolu e, zodpovedný e, práve tým, že bude môcť tieto lieky predpisovať a vydávať, e, čo sa týka polnohospodárstva. Mal by veterinárny lekár samozrejme splávať aj tieto poplatky. Samozrejme, na prvý pohľad to vôbec nie je zlé, ak takéto veterinárne e, prípravky nie sú nejaké cenovo príliš dostupné. E, predovšetkým, čo sa antibiotík e, týka. Takže ja by som si naozaj želal, aby sme, čo sa týka antibiotika, mohli definovať exaktnejšie a presnejšie a ich e, e, nasadzovanie na e, plošnú živočišnú výrobu mohli zakázať pretože akékoľvek iné návrhy môžu znamenať určité odklony od naplnenia našich e, cieľov. Hovorili sme e, e samozrejme, samozrejme niečo iné sú domáce zvieratá na rozdiel od užitkových zvierat. Samozrejme, každý máme rád svojich domácich miláčikov a dávame im jesť e, e, to, čo jeme my sami. Myslím si, že aj takéto lieky by mali byť teda obmedzené a samozrejme pokiaľ e, veterinár rozhodne o nasadení e, lieku mm, a e, bude to jeho rozhodnutie. Ja samozrejme chápem, že je to vo verejnom záujme a musíme si dať pozor aby sme nevytvorili dodatočnú rezistenciu. A posledný bod, e, myslím si, že spravodajkyňa predložila veľmi e, dobré návrhy, čo sa týka e, dozoru, dohľadu a vypracovávanie štatistík, ale myslím si, že to by sme mohli nasadiť nielen v oblasti pôdohospodárstva, ale aj v iných oblastí liekov a počas pracovnej večere e, by som chcel povedať, že polnohospodárstvo je samozrejme integrálnou súčasťou tohto problému, ale sú tu aj iné záležitosti, ktoré musíme zobrať e, do úvahy. A keď hovoríme o polnohospodárstve a medicíne, potom e, musíme si povedať, že e, čas antibiotik nachádza, e, nastáva iba v akutných prípadoch. Ďakujem pekne, pani Rivasi, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj vám, pani Grostet, za váš e, príspevok, pretože vieme, že si to vyžadovalo veľké úsilie Ja by som chcela spomenúť inovácie a antibiotika. Začala by som antibiotikami. Pozrela som sa na dianie v Dánsku. A v tejto štúdii sa uvádza, že Dánsko znížilo mieru predpisovania antibiotík o, teda e, takým spôsobom, e, že e, požaduje veterinár, od veterinárov, aby predávali za takú cenu, ktorá zodpoveda skutočným nákladom Myslím, že teda keby sme oddelili e, farmaceutov e, od veterinárov, e, že by to zlepšilo možnosť vysledovania a užívania antibiotík. Viem, že by to bolo zložité napríklad vo Francúzsku, pretože časť príjmu veterinára práve pochádza z predaja liekov. Ale ak naozaj chceme tento problém riešiť, musíme sa oberať práve toto cestou ďalej. Druhá téma sa týka inovácií tu sa obávam, že s vami, pani spravodajkyne, nesúhlasím najmä s poznacím návrhom 42. Tu hovoríte, že ochranné obdobie pre nové dokumenty pre existujúce výrobky musí byť stanovené na 5 rokov. Myslím si, že to udusí hospodárskú súťaž a ak chceme podporovať inovácie, Nemôžeme stanovovať takéto dlhé lehoty, pri ktorých nebude možné e, získať prístup k údajom e, potrebným pre výskum. To sa týka aj patentov. Myslím si, že aj toto e, utlmi inovácie. Tvrdíte, že veterinárne lieky a celý tento sektor nie je veľmi veľký, ale ešte stále je tam predsa len obrad 2, milió- 2 milióny eur. Súhlasím s vami v tom, čo hovoríte o farmakovigilancii. E, informovanie a oznámenie nestačí a podľa mňa tu musí byť server povinnosť predkladať pravidelné správy. Čo sa týka ochrany životného prostredia, chcem sa opýtať, čo presne myslíte pod pojmom e, environmentálne monografy či vychádzate z molekúl, či budete skúmať dianie v životnom prostredí na základe, teda na úrovni molekúl, ak podáte liek zvieratám. Nájdete eh, potom eh, z toho pozostatky v pôde aj vo vode, teda je potrebné skúmať molekuly aktívnych látok, ako aj všetkých prídavných látok excipientov. Toto teda všetko sa musí skúmať. Len si spomente, e, čo sa stalo v prípade Roundupu, bol tam glukozat ako aktívna molekula, ale prejavili sa aj iné dopady. Podľa mňa by bolo dôležité získať o tom podrobnejšie informácie. Dúfam, že sa nám podarí e, dospieť ku kompromisu. Môžeme tieto um, uh, lieky využívať hodným spôsobom, ale taktiež môžeme zároveň chrániť ľudské zdravie. Aj toto je podľa mňa dôležité. Krajiny musia mať si zoznamy, tak aby sa niektoré lieky využívali len pre ľudí a nie pre zvieratá. Ďalšia rečnička. Ďakujem pani Gutland. Neskôr chcem zvorazniť, že Súhlasím so všetkými, ktorí zdôrazňujú, aká dôležitá je táto téma pre budúcnosť. Pán Pavel Poc hovoril o odolnosti voči antibiotikám a čo s tým všetko súvisí, ja s ním súhlasím. Myslím, že tu v skutočnosti ide o životy ľudí. A už dnes vidíme v akom zúfalstve niektorí e, žijú a budeme toho čoraz viac svetkami v budúcnosti. Myslím, že je to e, veľmi dôležitá oblasť, e, ktorá sa toto legislatívou pokrýva. Tiež chcem zúrazniť význam vnímania prepojenia medzi nevhodným užívaním penicilínu u zvierat a Ďalej tu skutočnosť, že máme dostatočnú ochranu zvierat a že zvieratá nemajú dostatočnú úroveň zdravia, e, pretože nežijú v dostatočne dobrých podmienkach. Ide tu teda také zbabelé využívanie liekov na náhradu niečoho iného. Myslím, že to existuje v EÚ a pritom doignorujeme, e, neberieme do úvahy životné podmienky zvierat dostatočným spôsobom. Chcem zdôrazniť, že musíme dosiahnuť jasne formulované pozmiace návrhy. Musíme to doplniť tak, aby tu bolo jasné prepojenie medzi odolnosťou voči antibiotikám a prepchávanie zvierat antibiotikami, pretože e, jednoducho nemajú dostatočne kvalitné podmienky pre život. Musíme e, tu jasne uviezť, že e, kvalita zdravia zvierat sa musí zlepšiť. Napríklad sú zvieratá, ktoré žijú vo veľmi malých eh, priestoroch, v zatvorených priestoroch eh, a napokon sa navzájom ehm, zráňajú napríklad ošípané, eh, potom jednotlivé zvieratá chorejú, podáva sa im penicilín. Musím teda povedať, že podľa mňa je dôležitá ochrana zvierat, ochrana zdravia zvierat a aj toto by sa malo objaviť v diskusii o tejto téme. A potom, čo som si vypočula kolegov, myslím, že môžem povedať, že musíme pristupovať seriózne k tomu, ako znížiť množstvo liekov, ktoré predpisujú a podávajú veterinári. Často sú tu totiž protirečivé ciele. Vidíme totiž, že veterinár predpisuje liek a, a zároveň sa e, jeho príjem e, zvyšuje v závislosti od toho, koľko liekov predpísal. Teda ak to neoddelíme, tak s tým nič neurobíme. Myslím, že francúzskí veterinári by mi mali vysvetliť, ako sa im darí e, zachovať nízke dávky. Lieko, zdá sa, že v praxi to nefunguje. Ďakujeme pekne. E, ďalej je pani Pirik. Ďakujem. najskôr musím povedať pani Grosto, že ma veľmi teší, že vy máte na starosti túto tému a že na to môžeme e, spolupracovať a tiež som rada, že to mám takýto um, takéto významné postavenie programu. Ja sa venujem už mnoho rokov tejto téme v holandskú politike, taktiež sa venujem hospodárským holdingom. Už sme túto tému prejednávali, už sa nám podarilo e, toho veľa dosiahnuť. Moja prvá poznámka sa týka toho, že keď hovoríme o veterinárov. Niekedy o nich hovoríme v negatívnom kontexte. Na e, strane EPP nedávno prebehlo vypočutie na tú tému. U nás v Holandskej je o niečo iná, pretože veterinári musia každé dva týždne navštíviť hospodárske podniky, musia monitorovať situáciu, musia monitorovať registráciu a taktiež e, keď hovoríme o tom, že o 55% sa znižuje počet e, a pritom e, tu ide o veľmi ťažkú prácu a zároveň to súvisí so zdravím zvierat a zdravím ľudí. Nede tu len o poskytovanie informácií polhospodárom, ale všetkým, pretože je to téma, ktorá súvisí s verejným zdravím. A ďalej sa tu ešte zabudlo na ďalšiu vec, následné kroky, keď hovoríme o krmivách pre zvieratá. V Holandsku e, sa teraz e, začína zavádzať e, systém monitorovacích opatrení pre živočišné krmivá. A keď sa pozeráme napríklad na sektor telecieho dobytka, tam sa vykonávajú kontroly, ale tieto kontroly sa musia vykonávať rovnako v celej Európe, tak boli efektívne. V Holandsku 0,001 je to relevantné číslo a pritom vidíme, že sú krajiny, ktorých e, tá prísnosť kontrol nie je e, na dostatočnej úrovni. Musíme sa teda postarať o to, aby kontroly boli dostatočne prísne. Často počúvame čísla, ktoré sa len tak hádžu do vzduchu, ale musíme to nejakým spôsobom podložiť. Musíme sa snažiť spoločne riešiť tieto problémy. Napríklad aj e, čo sa týka hydinárskeho sektora, ja som sa pozrela na podrobnejšie informácie, mali sme tu profesora z Utrechtu, E, ktorý e, nám prednesol prezentáciu. Myslím, že sektor e, hydiny by bol spokojný s vašim návrhom. Ďakujeme pekne. A teraz ešte v mene zelených a posledná rečnička pani Auken. Ďakujem. Ešte jedna poznámka, ak dovolíte. Vzhľadom na aktuálny vývoj Dánsko jedna z krajín, ktorá má najprísnejšie kontroly čo sa týka užívania liekov v polsodárstve. Sme e, jedni z najlepších e, medzi najhoršími. Situácia teda je dosť vážna. Na prvej strane výkonného denníka v Dánsku sa uvádza, že deti, e, ktorí pochádzajú z rodín plospodárov, ktorí sa venujú chovu ošípaných, majú ťažkosti v škôlkach Mnohé nemocnice odmietajú pacientov, ktorí prichádzajú z prostredia chovu ošípaných, Je tu naozaj eh, mimoriadný stav v tejto oblasti. Ja chcem eh, upozorniť na to, že musíme dosiahnuť eh, jasnú diferenciáciu záujmov a taktiež vyjasniť si otázku konfliktu záujmov. Nede tu o to či lekári alebo veterinári majú dostatočné eh, morálne zásady. Mm, to nie je podľa mňa vhodne položená otázka. Nejde tu o to, či lekár alebo veterinár má ehm, akcie v farmaceutickom priemysle, eh, či ide o milého človeka, ktorý eh, si poslušne platí dania a tak ďalej, a či je verný svojmu partnerovi. Toto nás predsa nejako nezaujíma my sa musíme postarať o to, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, tak aby aj vo farmaceutickom priemysle pre bežné lieky, aj pre veterinárne lieky platili veľmi jasné e, zásady v celej Európe. Aby to bolo súčasťou legislatívy. Malo by existovať jednoducho objektívne kritérium a malo by to byť zakázané nemalo by existovať absolútne žiadne prepojenie medzi lekármi, veterinármi a rôznymi zaujímavými e, skupinami v oblasti farmaceutického priemyslu, čo sa týka predpisovania liekov. E, ďakujeme pekne. Máme tu aj zástupcov agentúry CDC e a EMA. Pýtam sa, či sa chcú vyjadriť v tejto chvíli, či chcú nejakým spôsobom doplniť diskusiu. Ak nie, tak dám slovo zástupcom komisie, konkrétne pán Rís. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj pani spravodajkyni, všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto E, diskusie. Chcel by som poukázať na niektoré zásadné body, ak dovolíte, e, zo správy a je dnešnej diskusie. Prvá významná oblasť diskusie sa týka definícií, o ktorých hovoríme v našom návrhu. Komisia veľmi ochotne pomôže Rade a Európskom parlamentu dohodnúť sa na definíciách, ale Chceme tiež pripomenúť, že v zásade definície sa nemôžu aktualizovať delegovanými aktami a preto, e, keď je už definícia stanovená, e, tak ostáva v platnosti niekoľko rokov, respektíve 10 ročí. Teda, snažíme sa a snažili sme sa aj v príprave tohto návrhu e, lepšie zadefinovať naše pojmy. Nebolo to jednoduché, ale ak je to možné, pokúsime sa pomôcť v tomto procese ďalej. Iniciatíva s cieľom podporiť inovácie, myslím, že to je dosť rozsiahla téma. Navrhované pozmievacie návrhy stanovujú ako jeden z hlavných cieľov dosiahnuť kompromis v oblasti um, harmonizácie pravidel pre um, menej rozšírené druhy. Tento systém, ktorý navrhuje komisia, aby mohol byť v úlade s návrhom spravodajkyne. Komisia ochotne poskytne e, pomoc v tomto procese, tak aby bola zabezpečená konzistentnosť týchto dvoch textov. Teda chceme sa podeliť o naše poznatky aj z tejto diskusie, čo sa týka odolnosti voči antibiotikám. Toto je dôležitá priorita aj pre Európsku komisiu. Chceme oceniť eh, mm, návrhy, ktoré sa v texte eh, snažia posilniť tento systém. Mm, musíme tiež však vnímať, aké sú obmedzenia tohto návrhu Mm, celý tento systém by mal eh, fungovať spoločne. Je totiž dôležité, aby ustanovenia, eh, ktoré sa schvália, mohli v praxi fungovať. Tak, aby sa predišlo zneužívaniu a nesprávnemu využívaniu antibiotík. Otázka eh, súbežného dovozu a distribúcie už sme vysvetlili, že podľa článku 115 a 116 e, to, čo je upravené v týchto článkoch, sa odlíšuje od súbežného dovozu a distribúcie. Komisia nenavrhovala e, úpravu v oblasti e, súbežného dovozu a distribúcie, pretože to nie je potrebné upraviť na úrovni únie, E, tu platí vnútroštátna úprava. Potrebujem to vysvetliť. Pokiaľ ide o e, distribúciu, e, vítame predložené návrhy, domnievame sa, že nové ustanovenia úpravia náležité distribučné postupy pre veterinárov a celé odvetvie. Máme osvedčené postupy v oblasti humanej medicíny, kde sa podarilo e, e, zverejniť usmerenia e, Európskej únie v roku 2013 ohľadom dobrej distribučnej praxe, dobrých distribučných postupov. Takže musíme uvažovať o niečom podobnom aj v definitívnom znení. Záležitosť harmonizácie. Komisia nie je si istá, čo sa týka harmonizácie podmieneného používania e, e, voči harmonizácii vo vzťahu k jednotlivým druhom, prípadne e, úprave ESPC, to, čo navrhuje spravodajce, považujeme za nevhodné na, na harmonizáciu, ale môžeme ešte o tom diskutovať, lebo ide o veľmi komplikovanú časť harmonizácie. V otázke farmakovigilancie E, berieme návrhy, ale vzhľadom na potrebu znižiť, znižiť administratívnu záťaž a zároveň treba e, e, sledovať otázku konzistentnosti, pretože kombinácia dvoch systémov BCR a hodnotenie podľa závaznosti rizik môže byť komplikovanejšie. A to treba si vysvetliť aj v spolupráci s EMA. Pokiaľ ide o využitie označovania a celej kaskády, e, samotnú myšlienku vítame a radi budeme naďalej o tom diskutovať. E, hodnotenie environmentálnych rizik e, súhlasíme s vašimi zámermi, aby sme nemuseli opakovať environmentálne štúdy tam, kde to nie je zdôvodnené z vedeckého hľadiska. A sme pripravení uvažovať o akýchkoľvek realistických návrhoch. To znamená, že pokiaľ ten e, návrh monografického prístupu je realizovateľný, môžeme e, o tom uvažovať, i keď uvítame e, názor EMA, kde už majú isté skúsenosti v tomto smere. A za posledná poznámka k otázke označovania len zopakujem, že sme za naj najúčinnejšie, najjednoduchšie e, požiadavky s tým, aby sme znižili administratívnu záťaž e, podnikovej sféry. A posledná poznámka sa týka veterinárnych lekárov, pretože to odznelo už viackrát počas diskusie. Sme presvedčení, že tento návrh sa netýka úpravy e, profesijných činností, ale E, e, veterinárnych liekov. Aj my chceme zabezpečiť, aby veterinári zostávali e, nezávislí a aby podporovali hlavné ciele tohto návrhu, vrátanie aj zníženia celkového používania antibiotík a boja proti odolnosti voči antibiotikám. Takže veľmi pekne ďakujem a budeme pokračovať v tejto práci. Ďakujem pekne aj vám. A teraz odozdávam slova späť pani spravodajkyni, pani Grostet. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala všetkým kolegom, ktorí sa dnes viedrili. Myslím si, že súhlasíme, pokiaľ ide o e, celkový e, záber tejto správy a som presvedčená, že napokon e, pripravíme úpravu, ktorá bude účinná, užitočná, ktorá odstraní viaceré problémy, ktorým dnes čelíme. Ďakujem pekne ešte raz. E, chcem vás ubezpečiť, že som si poznačila e, vaše požiadavky. Samozrejme, budem naďalej analyzovať vaše pozmeňujúce návrhy a budem sa snažiť, aby sme na nich pracovali spoločne, aby sme napokon eh, pripravili dobrú úpravu. Veľmi stručne dovolím si eh, prejsť niektorými otázkami. Nebudem zachádzať do detailov, to je samozrejme. Pán eh, tenevý spravodajca Tanašesku trvá na harmonizácii ustanovení, ktoré sa týkajú stiahnutia nevyužívaných e, výrobkov, to podporujem. Pokiaľ ide o centralizovanú e, registráciu, súhlasím e, s e, vami, mali by sme to podporovať. To je pozmenujúci návrh 1, 44, 46. E, hovorí sa tu aj e, o e, fragmentácii e, trhu a to si vyžaduje aj decentralizované postupy. Aj súbežne s centralizovanými postupmi. Treba si pragmaticky uvedomiť, že členské štáty majú aj svoje vlastné postupy. Pokiaľ ide o vypisovanie liekov a ich predaj, v pozmeňcom návrhu 80 eh, hovorím práve o tomto predaji veterinárnych diagnostických prípravkoch po náležitom skúšaní E, hovorí sa tu aj o odpojení jednotlivých postupov. Treba sa uvedomiť, že členské štáty e, nemajú to e, upravené rovnakým spôsobom. Severské štáty pokročili viac. Takisto aj v Holandsku sú veľmi užitočné postupy, o ktorých by sme mali vedieť, mali by sme ich používať aj naďalej šíriť. Dnes je veľmi zložité, ak nie vôbec nemožné, zakázať, e, prípadne e, úplne odstraniť e, takéto postupy. Totiž niektoré poľnohospodárske podniky sú veľmi vzdialené od lekární a tam predaj uskutočňujú veterinári. Ale to treba upraviť a spresniť s tým, aby nedochádzalo k zneužívaniu. Pokiaľ ide o definíciu profilaktických jeho e, liečenie. Myslím si, že domácej mlačkovia e, e, sú tam zahrnuté. Definícia metafilaxie. Bohužiaľ, to je nevyhnutné, aby sme sa vyhli kontaminovaniu hospodárskych zvierat. Všetko závisí od konkrétneho druhu zvierat. Keď hovoríme o Eh, eh, hydine, tam sa choroba eh, šíri veľmi rýchlo. Nemôžeme izolovať jednotlivé slepice, ale v prípade dobytka to môže byť jednoduchšie. Takže treba si uvedomiť, že tu sú praktické problémy, ktoré treba riešiť. Pán Hosling hovoril o potrebe izolovať chore zvieratá to v niektorých prípadoch e, môže byť e, e, potrebné, ale zase to znamená ďalšie náklady pre polnohospodárov. Ehm, v oblasti životného prostredia súhlasím s vami, treba zvážiť povinnosť pripraviť environmentálnu monografiu. Tu som si urobila náležité poznámky budeme predovšetkým sa venovať eh, aktívnym látkam a budeme hodnotiť vplyv eh, konkrétneho výrobku s prihľadnutím na ďalšie prísady. Mohli by sme toto hodnotenie robiť v dvoch etapách a monografia by eh, hodnotovala hodnotila pardon, vplyv aktívnej látky a potom e, ďalší prísad. Samozrejme s tým e, súvisia aj určité praktické komplikácie. A chcela by som požiadať komisiu, aby predložila podrobnú správu, a ktorá by definovala praktické prostriedky a postupy v tomto smere. Pokiaľ ide o zoznam antibiotik, tzv. vyhradených antibiotik, to je pozmeňujúci návrh 38 a 39. E, e, vyzývam, aby sa pripravil takýto zoznam na základe rizo e, vedeckých kritérií s prehľadnutím na odporúčania EMA. Sú tu viaceré pochybnosti, pokiaľ ide o zl- obsah tohto zoznamu a že dám komisiu, aby nám poskytla informácie ohľadom konkrétnych kritérií na prípravu takéhoto zoznamu. Sú to aj ďalšie viaceré požiadavky, ktoré tu odzneli a vážne kolegovia, nemôžem teraz e, e, sa podrobne e, venovať všetkým poznámkam, ktoré tu odzneli, ale v každom prípade vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rada, že aj návrh nariadenia, aj samotná správa vzbudili značný záujem a pokiaľ ide o, o kolegu, ktorý má na starosti veterinárne krmivo, samozrejme, e, musíme to e, harmonizovať a musíme zabezpečiť e, súlad medzi dvomi návrhmi. Už spolupracujeme v tomto smere, budeme naďalej v tom pokračovať. Ďakujem vám všetkým za všetky vystúpenia, za všetko, čo ste tu povedali. Budeme naďalej spolupracovať a ja som presvedčená, že pripravíme, pripravíme prepačte, dobré znenie Takže veľmi pekne vám všetkým ďakujem a som pripravená e, e, uvažovať aj o ďalších návrhoch. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o harmonogram ďalšej spolupráce. Termín na po, predkladanie pozmeniacich návrhov 15. jún do 16.00 výmena názorov ohľadom e, pozmeňujúcich návrhov sa bude konať 15. a 16. júla počas e, tejto schôdze. Konkrétne termíny ešte spresníme. Očakávame, že vo výbore Envy sa bude hlasovať 22. septembra po e, e, letnej prestávke. A zatiaľ ešte nemáme informácie o tom, kedy sa bude hlasovať v plene. Bude to zavisiť od výsledku rokovaní. Takže ďakujem veľmi pekne vám všetkým za účasť, za príspevok k diskusii. Takisto ďakujem e, spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, všetkým ostatným členom. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. E, novela e, nariadenia 726 ktorým sa ustanovujú e, postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie pri vykonovaní dozoru, ako aj ktorým sa zradí Európska agentúra pre lieky. Najprv by som e, rád dozal slovo e, spravodajcovi, pánovi Tana Seskovi. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade ako už e, o tom e, sa povedalo vo výbore, považujem za to, že komisia správne robila, keď od, navrhuje otvoriť, odpojiť povolovanie e, e uvodzania na trh e, veterinárnych liekov od uvozania na trh e, e, humánnych liekov. S tým, aby sa zohľadnili špecifické požiadavky. E, na veterinárne eh, lieky. Eh, vítam aj soledenia s Lisabonskou zmluvou, ale ako sami vidíte na, eh, z mojej správy, z návrhu správy, sú tu ešte ďalšie mm, možnosti na zlepšenie. Nesúhlasím s komisiou z hľadiska štruktúry a výšky e, poplatkov e, agentúry a e, regulačným orgánom, že to sa má upraviť v vykonávacom akte. Domnievam sa, že aj parlament sa má zúčastniť tohto postupu prostredníctvom bežného legislatívneho postupu. Navrhujem pozmeniace návrhy, ktoré by mali vysvetliť a novelizovať princípy, ktoré sa vzťahujú na poplatky agentúram, vrátanie vysvetlenia 673, e, e, e, kde sa hovorí o rôznych zdrojoch príjmov agentúr, či už ide o veterinárne alebo humánne lieky. Považujem za potrebné rozlišovať medzi rôznymi druhmi príjmov, z ktorých pozostáva rozpočet agentúry. Ďalšie pozmenujúce návrhy sú určené na to, aby toto nariadenie bolo v súlade s e, revidovaným finančným nariadením, ktoré umožňuje agentúram e, prístup k ďalším zdrojom financovania s tým, aby sa e, podporila ich aktivita v oblasti projektov pre verejné zdravie, či už ide o iniciatívu pre inovatívne lieky alebo nariadenie pre lieky Takisto ide o úlohu e, e, agentúry v oblasti dohľadu a povoľovania e, liekov prostredníctvom centralizovaného postupu. Napokon zdôrazňujem prechodnú úlohu nariadenia 297, pokiaľ ide o všeobyčný režim poplatkov nariadenia 658 z roku 2014 táto úprava e, zostane ako právny základ, kým e, nariadenie 297 sa neprehodnotí, alebo e, kým sa neschvália ďalšie normatívne akty a nezačnú platiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz slovo budú mať spravodajcové ja. V prvým e, v mene PP vystupí pani Grostet. E, pán predseda, nie som teňová spravodajkenia, ale pán Širen, môj kolega nie je prítomný a požiadal ma, aby som v jeho mene vystúpila. Veľmi ráda to urobím. Samozrejme, treba zosúľadiť všetky tieto legislatívne návrhy, ktoré sa venujú e, rovnakej téme. Pán Širion by rád E, e, zablahoželal e, pánovi spravodajcovi a ja mu blahoželám. V zásade súhlasí s záberom tejto správy. Ďakuje za skvelú spoluprácu. Pán Serion takisto aj pán spravodajca je znepokojený dvomi konkrétnymi aspektmi. Predovšetkým to sa týka poplatkov, ktoré sa uhradzajú EMA v oblasti humánnych liekov a návrhom komisie, ktoré sa má upraviť e, vykonovacím aktom. Pán Sirion by bol radšej, keby e, komisia predložila nový legislatívny návrh v tomto smere. Druhá záležitosť sa týka trvania e, právomoci komisie. Toto nie je upravené v pôvodnom návrhu a spravodajca to navrhuje medzi 5 rokmi, zatiaľ čo pán Sirio by bol pripravený výsť e, v ústretí komisii, súhlasí s obmedzením tohto obdobia. Nazdáva sa však, že mali by trvať o obdobie dlhšie ako 5 rokov, takže je tu e, e, menší rozdiel v porovnaní s pánom spravodajcom. Toľko podstata poznámok tieňového spravodajca EPP. Ďakujem pekne. Ako ďalší v mene ECR vystupí pán Piecha. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel poďakovať za ehm, návrh e, správy pánovi Stanaševskovi. Vysoko oceňujem e, jeho e, prácu, jeho podporu danej problematike vo vlastnom mene, v mene skupiny ECR by som chcel viedriť podporu tejto správe Domnievam sa, že e, navrhuje e, veľmi e, rozumný postup jednotnej úpravy. Súhlasím s od, princípom oddelenia. schváľovacieho procesu veterinárnych a humánnych liekov. Sú tu však určité veci, ktoré nás nepokojujú. E, vyústi to do e, poklesu štandardov. Existujú určité generické prípravky, ktoré e, sa používajú pomerne dlho a nespôsobujú problémy. Ale v prípade inovácií môžeme sa stretnúť s problémami. Aj v súvislosti s antibiotikami Domnievam sa, že v prípade inovatívnych prípravkov a antibiotik treba e, zabezpečiť postupy, ktoré sú kompatibilné aj e, s liekmi určenými na humánne použitie. Podporujem štruktúru poplatkov, Pokiaľ ide o agentúru EMA a inštitúcie pôsobiace v členských štátoch, domnievam sa, že to by mali všetky členské štáty upravovať spoločne. Len takýto e, prístup zabezpečí všeobecnú zhodu. E, návrh bude potom priateľný pre samotné odvetvie aj vlády našich štátov. Pretože príslušné odvetvie nepochybne bude musieť znášať značné náklady, najmä pokiaľ ide o menej rozšírené výrobky. A môže ísť o pomerne vysoké čiastky. Mám určité pochybnosti, e, čo sa týka transparentnosti. Mám na mysli článok 6, 7, odsek 3, kde sa pojednáva o príjmoch agentúry, avšak v bode 3 sa spomínajú ďalšie služby, ktoré poskytujú e, agentúre. E, čo sa vymyslí? Aké konkrétne e, služby? Samozrejme, výklad tejto záležitosti nemusí byť jednoduchý. A to zase môže spôsobiť zvýšenie nákladov vo výrobe. Domnievam sa, že táto, toto ustanovenia treba e, e, si vysvetliť. E, v predchádzajúcej správe, správe Grostet, som spomínal databázy. ASPC, letáky, označovanie. Myslím si, že tu treba zabezpečiť, aby e, toto oddelenie bolo dôležité pre lieky na e, použitie u ľudí a zvierat. To bude dôležité aj pre spotrebiteľov, pre veterinárov, pre polnohospodárov. Rada by som sa vrátila aj k otázke spoplatnenia. poplatky treba upraviť s prehľadnutím na e, stav e, pokroku e, v príslušnom odvetví. Som veľa sa rozprával s predstaviteľmi výrobcov a treba si uvedomiť, že veterinárne liečiva vyrábajú malé stredné podniky a nie veľké farmakologické spoločnosti. To znamená, že mali by sme si dávať pozor na to, aby podniky boli eh, schopné eh, eh, vynakladať značné prostriedky aj v oblasti inovácie, vývoja a nových dobrých prípravkov. To znamená, že takéto poplatky by mali byť primerané s tým, aby sme nezúžili e, manevrovací e, priestor pre takéto podniky. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Budeme prekladať sa návrhy a gratulujeme pánovi spravdajcovi. Ďakujem. A pani Meissner je našou ďalšou rečničkou. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predsedajúci. A v mene Alde by som sa rada poďakovala spravodajcovi. Samozrejme, toto je veľmi technický eh, eh, dokument, ktorý eh, pripúšťa a samozrejme reguluje použitie humanných liekov a ich nasadenie na veterinárne úluče, účely. Samozrejme, toto vyškrtnutie, ktoré ste spomínali, je vlastne priblíženie sa k Lisabonskej zmluve a celkom súhlasíme v tomto zmysle so spravodajcom, a čo sa týka pripúšťania takýchto liekov a návrh e, komisie vytvoriť akési protinariadenie e, voči tomuto. Myslím si, že v tomto ohľade by mohli byť výhrady parlamentu e, vypočuté, pretože sú zmysluplno k tomuto viac v podstate už nemôžem povedať, pretože to sú tie hlavné body tejto správy a teším sa na našu ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pán Hojsling ako tieňový spravodajca za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za vypracovanie tejto správy. Je to veľmi technická e, správa, ale to samozrejme neznamená, že to predstavuje o to menej správy, čo sa týka systému monografie e, myslím si, že informácia o aktívnych zložkách veterinárnych eh, liekov by mali byť zbierané centrálnym eh, spôsobom a mali byť dávané k dispozícii a členské štáty by mali potom uľahčenú situáciu práve eh, tým, že by k ním mali prístup. Čo sa týka dátovej banky aktívnych liečiv v liekoch musí byť jednoznačná a musí byť samozrejme aktualizovaná na v pravidelnom intervale. To je, myslím, e, ohniskovou zásadou e, na to, aby sme mali dobrú výmenu e, informácií, ktorá by bola potom samozrejme aj zverejnená a verejne dostupná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Hojsling. A teraz pán Peričíny za EFTD. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Aj my oceňujeme e, správu pána Tomasesku e, v jej všeobecných líniách. Súhlasíme s princípom so všetkými návrhmi, ktoré smerujú k plnému zaangažovaniu Európskeho parlamentu myslíme si, že treba dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru e, zastup, e, zastúpenia, pokiaľ ide o uvádzanie na trh autorizácie e, veterinárnych liekov pôvodne humanného použitia. Myslíme si, že parlament môžu delegovať na komisiu úlohu vypracovania tých aktov, ktoré majú právny eh, charakter. Avšak eh, komisia aj spolu s parlamentom by mala preverovať všetky delegované akty, tak ako je to eh, stanovené v zmluvoch. A potom prípadne delegované akty by mali byť predmetou e, diskusiou. E, my sme samozrejme e, zatiaľ spokojní s návrhom, e, podporujeme ho a myslíme si, že prispieje k lepšiemu fungovaniu tejto záležitosti v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Pedicini. Teraz by som chcel poprosiť zástupcu Európskej komisie, či by mohol prispieť k našej diskusie. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem veľmi pekne eh, spravodajcovi a stieňovým spravodajcom, eh, čo sa týka vyhlásenia z našej strany. Eh, my zdieľame ten pohľad, že treba jasne načetnúť vzájomné väzby medzi týmito dvoma legislatívnymi opatreniami, pretože naozaj existuje, ale musíme nájsť lepší spôsob, ako to e, vysvetliť e, samozrejme v spolupráci s radou a parlamentom. Dôležitou záležitosťou, o ktorej e, hovoril spravodajca, ktorá sa týka štruktúrovania návrhu, Ehm, mali by sme hovoriť o poplatkoch a odvolať sa na rozhodnutie súdu z roku 2012, eh, ktorý hovorí o tom, že implementačná sila komisia, um, komisie môže byť použitá na to, aby sa stanovili určité poplatky. Eh, keď som sa pozeral na to, ktoré agentúry sú tie, eh, v rámci pôsobnosti ktorých môže komisia stanoviť eh, poplatky. Sú to Európska chemická agentúra na základe rozhodnutia z roku 2013, eh, Európska agentúra pre lieky z roku 2014 a takisto aj orgán pre finančné trhy na základe rozhodnutia z roku 2012. To je v súčasnosti ten systém tak, ako je nastavený a ako funguje to je vlastne iba podpora toho, čo už je zakomponované v našom návrhu. Čo sa týka prechodných e, opatrení navrhnutých e, spravodajcom pre článok 78, e, my samozrejme nechceme našim návrhom meniť súčasný režim, ale je to vlastne priestor na mm, prípadnú zmenu budúcich režimov v tejto oblasti, ako je to uvedené v úvodných ustanoveniach čo sa týka príjmov agentúry, ktorá bola takisto predmetom agentúru. My sa samozrejme môžeme dohodnúť na presnejšom a lepšom znení týchto dvoch článkov, ktorí riešia príjmy agentúry. A samozrejme, tým, že sa neohrozí e, právny rámec a e, pole pôsobnosti agentúry, ale ináč samozrejme budem rád, e, ak to bude predmetom diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Rís a teraz dám slovo spravodajcovi pánovi Tanesesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkým mojim kolegom a takisto aj komisii za ich príspevky do diskusie a teším sa, že dostanem z vašej strany e, prípadné návrhy e, pozmenujúcich opatrení. Myslím si, že sme začali veľmi dobre. A je to dobrý začiatok našej spolupráce a myslím si, že v konečnom dôsledku nájdeme spoločné stanovisko tak, aby toto bola dobrá správa. Takže ďakujem ešte raz za vaše príspevky a som vám k dispozícii na ich prípadnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť na debatu. E, časový rozvrh je nasledovný. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. júna 2015 o 16. hodine, čiže 15. 15. jún 16.00. Hlasovať o návrhu správy na výbore ENVY budeme hlasovať 22. septembra. E, to nie je až také prekvapivé, lebo to sa týka aj predchádzajúceho dokumentu a e, čo sa týka hlasovania na plenárnom zasadnutí bude ešte potvrdené, záleží od širšej dohody. Teraz prejdeme na ďalší bod e, našeho programu, ktorý sa týka zníženia emisí znečišťujúcich látok z cestných vozidiel. Hovorili sme so spravodajcom e, z EPP, e, ktorý dnes nemôže sa zúčastniť našeho zasadnutia a zastupuje ho pán Linc. Takže pán Linc, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Ako povedal pán predsedajúci, pán kolega Albert Des dnes bohužiaľ nemôže byť dnes e, s nami a preto ma požiadal, aby som e, predstavil jeho správu. Je to veľmi technická správa a preto by som vás poprosil o porozumenie, aby som prečítal poznámky pána Desa návrh pozostáva e, e, z niektorých heterogénejších a e, nesúvislejších bodov, ktoré majú predúsť ohrozeniu ľudského zdravia. Čo sa týka týchto opatrenia, ide tu predovšetkým stanovenie emisných limitov na oxid dusičitý a oxidy dusiku po druhé sa tu jedná aj o limity na pávok, ktoré sú používané a vydávané motormi, e, ktoré sú zážihové a takisto aj hovoríme o oxidoch e, e, uhlíka a oxide uhličitého pri studenom nábehu motora a takisto aj začlenenie metánu do zoznamu skleníkových plynov, ktorý by sa takisto uvádzal popri emisiách oxidu uhličitého a potom je tu možnosť rozšíriť eh, spektra eh, a rozsahu eh, vozidiel, ktoré sú stanovené limity, a to zvýšeniu emisí z 2400 na 5000. Je tu niekoľko prípadov, ktoré v prvom rade, aby sme zmenili súčasné ustanovenia právnych textov v súlade s Lisabonskou zmluvou a takisto mm, navrhnúť niektoré nové opatrenia, tak aby mohli byť presadené, čo sa týka zlepšenia kvality ovzdušia a opatrení sú samozrejme vždy privítané e, vzhľadom na to, že e, miera dopravy v Európe neustále stúpa takýmto spôsobom a prostredníctvom týchto návrhov by sme mohli e, kontrolovať pohyb e, aut a cestných dopravných prostriedkov lepším spôsobom, čo môže prispieť významným spôsobom k lepšie a dlhodobejšie udržateľnému životnému prostrediu, predovšetkým v mestách. A samozrejme, chceme sa aj vyhnúť e, k tomu, aby to nevyvolalo ďalšiu dodatočnú administratívnu záťaž. A samozrejme, Chceme sa vyhnúť aj dodatočným nákladom a administratívnej záťaži eh, v dnešných krízových časoch. Eh, spravodajca by chcel eh, preto bližšie vysvetliť niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú komisného návrhu metán, čiže CH4, nie je ako taký škodlivý e, plyn a nepredstavuje hrozbu pre tvorbu skleníkového efektu. E, v súčasnosti e, dízlové motory produkujú o 27 oxidu uhličitého ako benzínové motory. Samozrejme je tu otázka, ako sa to bude tento trend vytvárať do budúcnosti, pretože na základe testov, e, ktoré sa e, týkajú reálnych jazdných podmienok, poukazujú na to, že tieto emisie vychádzajú nielen e, z metánových emisí. Preto by spravodajca navrhol, aby kategória malých osobných vozidel mala znížené limity a nebola postihovaná čo sa týka revízie emisí oxidu uhličitého pre e, cestné vozidlá, navrhuje nové právne opatrenia tak, aby e, sa zohľadnila aj problematika matematika, čo sa týka rozšírenia spektra cestných vozidiel, ktoré e, spadajú pod reguláciu emisie. Myslím, mm, spravodajca myslí, že sa uberá správnym smerom tento limit by mal byť rozšírený na 7500 eh, kg a myslím si, že v súčasnosti je toto opatrne nadbytočné. Čo sa týka čpavku alebo NH3, eh, ktorý, sa eh, mm, ktorý je produkovaný dízlovými motormi a ktoré sa pridáva ako aditívum na zníženiu emisí oxidu dusíku v určitých druhoch motoru sa čpavok e, by sa ako aditívum nemal používať do niektorých e, druhov motorov, pretože oxidy dusíku takéto určitá skupina motorov nepredstavuje. Takisto aj zážihové e, motory by pridávanie amoniaku viedlo k veľmi zvýšeným nákladom. To však vedie k diskriminácii v kategórii a však eh, zároveň eh, treba podporiť aj alternatívne palová, ako je kvapalný zemný plyn LPG, eh, čo sa týka teda používania amoniaku v zážihových motoroch, tak ako ho navrhuje komisia, by malo byť teda vyškrtnuté predovšetkým potom aj na rozdiel od zážihových motorov by tu mala byť zohľadená aj problematika vznetových motorov samozrejme na základe starého komitologického e, postupu e, by mali byť e, prijaté príslušné vykonávacie akty a delegované akty. Takto bude komisia splnomocnená prijať delegované akty spolu s balíkom vykonávajúcich opatrení pri zavádzaní a presadzovaní noriem Euro 5 a Euro 6 vzhľadom na tieto právne predpisy komisia e, môže e, na neskôr potom e, tieto obmedzenia odstrániť na neskôr do roku 2019, aby tieto prechodné obdobia sa neťahali do nekonečna. A samozrejme, takže ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ak by ste mali dodatočné otázky, E, ja ich potom odovzdám pánovi Desovi, aby ste mohli o tejto problematike hovoriť priamo s ním. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Za skupinu SAD vystúpi pani Dalia Koteneva, spravodajkenia. Ďakujem, pán predsedajúci. Neskôr chcem jasne prejaviť e, silnú podporu akýkoľvek opatreniam, ktoré pomôžu znížiť e, mieru znečisťovania a taktiež zlepšiť kvalitu ovzdušia. A práve o toto sa tu teraz snažíme napokon. Čiže podporujeme kroky na úrovni EÚ v ďalšom definovaní priateľných látok všetkých emisí nových motorových vozidel EÚ a taktiež lepšieho zosúladenia existujúcej legislatívy EÚ a nových technológií získaných e, z vývoja. Ale musím e, uviesť, že mám e, dosť veľké pochybnosti, čo sa týka metódy, ktorú platňuje komisia, čo sa týka prílišného využívania delegovaných aktov a taktiež je tu absolútny nedostatok adekvátnych dopadových štúdií v prípade niektorých najodbornejších aspektov a taktiež nedostatok vysvetlení v dopadových štúdiách v mnohých oblastiach. Chcela by som priblížiť 6 hlavných bodov, ktoré považujem za dôležité. Jednak ehm, najvyššie hraničné hodnoty, tu súhlasím s komisiou, eh, keď hovorí, že ehm, v niektorých prípadoch eh, v niektorých druhom vozidiel je potrebné dvojité testovanie. To spôsobuje eh, veľké náklady pre výrobcov bez toho, aby to malo nejaké jasné vplyvy na životné prostredie pozitívneho charakteru. Spravodajca navrhuje zvýšiť eh, túto hranicu na 7500 kg. A tu musím povedať, že mám veľké pochybnosti o tomto návrhu. Bola by som rada, keby sa zachovala aktuálna miera, ktorá nechce prekročiť 5000 kg a aby sme sa teda držali pôvodného návrhu komisie, čo sa týka hmotnosti vozidla. E, ďalej druhá vec e, sa týka emisných um, limitných hodnot um, čpavku. Čo sa týka konkrétneho merania amoniaku, tu podporujeme stanovisko komisie, pretože tu ide o korektívne opatrenie treba napraviť diskriminujúce, eh, diskriminujúce opatrenie. Už sa o tom hovorilo, keď sa hovorilo o nariadení 595 z roku 2009, ale potom sa to eh, vylúčilo z konečnej verzie samotného nariadenia. Ďalej, tretia poznámka sa týka eh, limitných hodnot pri nízkych teplotách a aktuálne limity pre uhlovodíky a CO nezodpovedajú technickému pokroku za posledné roky. Okrem toho E, neexistujú žiadne e, hodnoty Euro 6 NOx, e, ktoré boli zadefinované a domnívam sa, že musíme v tomto smere dosiahnuť spolurozhodovanie. Okrem toho sa domnívam, že revízia týchto limitných hodnot by mala byť um, sprevádzana presnou analýzou um, hodnot uhlovodíkov a nielen uh, oxidov dusíka a iných. Čo sa týka um, oddelených um, hodnot eh, na úrovni Euro 6. Eh, tieto emisie sa eh, vnímajú ako najproblematickejšie, pretože majú najvýznamnejšie negatívne dopady na život v zdravých mestách, na to, aby sa využívali moderné technológie emisných kontrol. Um, teda aj keď sa využívajú, neznamená to automatické znižovanie týchto emisí, najmä čo sa týka NO2 emisí. Um, tieto sú už naplánované v legislatíve Euro 6, pričom aktuálna forma nariadenia Euro 6 iba určuje limitnú hodnotu celkovej hodnoty emisií oxidov dusíka. Toto sa podľa musí zmeniť. Tu súhlasím so spravodajcom v tom, že podporuje návrh komisie, ale vidíme sa, že tu musíme uplatniť riadny legislatívny postup, pretože emisné limity sa nemôžu považovať za nevýznamné prvky nariadenia a vždy sa o nich rozhodovalo vo forme spolurozhodovania. Okrem toho požiadavka vykonať dopadovú štúdiu na hodnotenie prínosov a nevýhod e, týchto druhov emisí podľa mňa je kľúčové. Ďalej, piata poznámka sa týka metánu. Domnievam sa, že metán sa považuje za skleníkový plyn a mal by sa e, zahrňať do ekvivalentu CO2 e, aktuálne emisie hodnoty e, pre celkové uhľovodíky e, vráta nemetánových aj nemetánových uhľovodíkových emisí. Domnívam sa, že by bolo vhodné doplniť aj metán mm, do prepočítavania emisí z vozidel na rovni CO2. Podľa mňa by to um, pomohlo aj pri vstupe na trh pre vozidla, ktoré fungujú na pohľadného plynu ďalej, čo sa týka ukazovateľov prevodokového charakteru. E, tu e, už je posun z kategórie M1 do iných kategórií na rozdiel od toho. Aktuálne neexistujú žiadne právne požiadavky, ktoré by sa vzťahovali na konkrétne palivové merače v moderných vozidlách a pritom by sa dal lepšie využiť ekologický potenciál nových vozidel, ak by sa uplatnili aj merače e, spotreby paliva. Aj na druhým meračov e, žiaľ, toto v návrhu komisie úplne chýba. Bola by som rada, keby sme zvážili jeho opätovné zaradenie do pretože táto technológia už existuje a môže sa sprístupniť všetkým vodičom, pričom náklady pre výrobcov budú len minimálne. A ešte chcem zdôrazniť, že to, že komisia navrhuje, aby sa schválilo e, zhruba 10 delegovaných aktov podľa článku 290 zmluvy o fungovaní EÚ, tým znižuje praktický obsah legislatívnych aktov, v tomto prípade nariadenia. A ja by som sa držala riadneho legislatívneho postupu v niektorých týchto prípadoch. Dúfam, že tento prístup e, si získa podporu aj na úrovni spravodajcu a tieňových spravodajcov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s pánom Desom. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Dali. Ďakujeme pekne, pani Dali. Pýtam sa um, poslancov, teda chcem sa na vás obrátiť, aby ste hovorili o niečo pomalšie pri takéto odbornejšie téme. Teraz uh, v mene LD prehovorí pán Gerbrandy. Ďakujem, pán predsedajúci. Pokúsim sa hovoriť pomalšie. Naštevný spravodajca Minister Valce žiaľ nemôže byť osobne prítomný, preto ma požiadala, aby som jeho mene predniesol niekoľko poznámok. Mám eh, k tejto téme niekoľko poznámok. Hlavným cieľom je znížiť eh, emisie NOx. Myslím, že to je eh, dobrý cieľ na zniženie, najmä keď sa pozeráme na správy z minulého týždňa od VHO, kde sa opäť zdôrazňuje E, vysoká úroveň nákladov pre spoločnosť, e, ktorá je spojená za znečištením ovzdušia. E, ich výpočty vychádzajú z mnohých rôznych údajov. Celkové náklady spojené s znečistením ovzdušia sú na úrovni 1,4 bilióna eur, to je zhruba 10 HDP. Teda dosť ma prekvapuje, keď vidím dôvodovej správe spravodajcu, že v zásade oceňuje opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Myslím, že je dôležité zúrazniť to o mnoho ráznejšie. Mm, Isté, že existujú aj smernice národných emisných limitov. Hovoríme tu o kvalite ovzdušia. A to rozhodne je významným prvkom v tomto smere. Taktiež ma dosť prekvapuje jeho poznámka týkajúca sa automobilového priemyslu. Vidím, že e, dejiny sa opakujú. Vždy e, počúvame náreky automobilového priemyslu, keď hovoríme o znižovaní emisných e, limitov a v budúcnosti bude údajne takmer nemožné ich dosiahnuť. A za každým vidíme, že sú schopní veľmi dobre schopní dosiahnuť tieto e, nové hraničné hodnoty. Keď sa pozeráme na aktuálne platné emisné e, hodnoty automobilov, už v roku 2014 sa podarilo splniť a dosiahnuť nižšie emisie, ako boli cieľe z roku, na roku 2015. Teda automobilový priemysel je rozhodne schopný dosiahnuť o mnoho vyššie ciele. Domnívam sa, že je dôležité snažiť sa o rovnováhu. Toto vlastne eh, chcel eh, zúraziť dnešný spravodajca pán Torvalds. Predložíme v mene skupiny aj pozmeňovacie návrhy k tejto správe a tešíme sa na eh, ďalšiu konstruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz v mene zelených vystupí pán Taylor. Ďakujem, pán predsedajúci. Predrečníci spomenuli obrovské dopady na ľudské zdravie v prípade znečistenia ovzdušia a taktiež e, sa tu spomenula štúdia VHO, ktorá e, vyčíslila náklady spojené so znečistením ovzdušia na viac ako 1,6 e, bilióna dolárov na rok. Tieto náklady predstavujú 600 tisíc predčasných umrtí a taktiež eh, spôsobujú eh, eh, ochorenia stovky tisícov iných ľudí, ktoré sú spôsobené zničením ozdušia. Myslím, že čo sa týka úsilia znižovať emisie uhlíka, hm, toto je mimoriadne dôležité, na tom sa väčšina zhodne, ale taktiež je to skutočnosť, že plyny, ktoré spôsobujú škody um, ľudskému dýchaciemu systému pochádzajú z dopravy. Teda znižovanie e, zdroja tohto znečistenia musí byť prioritné a úprava štandardov Euro 5 a Euro 6 e, môže poskytnúť významnú príležitosť zasiahnuť práve to. Toto sa musí sústrediť predovšetkým na e, skutočné výsledky, nie nejaké testovacie odhady ale návrh komisie nespomína žiadne opatrenia, ktoré by znižovali emisie. Sú tam len opatrenia flexibility pre výrobcov v členských štátoch a samotné členské štáty viacero e, tém sa vníma ako výnimky, napríklad pre vozidlá poháňané zemným plynom a taktiež návrh e, vypustiť delegované akty. Tento návrh vníma preferenčne vozidla pohodené zemi plyny tým, že sa e, stiahnú e, limitné hodnoty amoniaku a tým e, sa taktiež znížia tokové limity uhlovodíkov a zavedú sa ekvivalenty CO2 pre metán. Metán nie poškodzuje ľudské zdravie, ale má 24-násobne vyšší účinok klimatické zmeny ako CO2. Teda, e, pričom e, tieto plyny majú veľmi významný dopad na životné prostredie, najmä e, emisie metánu sú mimoriadne škodlivé. Musíme sa snažiť zaujať taký prístup, ktorý bude technologicky neutrálny. Komisia navrhuje stanovenie viacerých limitných, limitných limitov, avšak nie sú k dispozícii dostatočné dopadové štúdie k týmto telekomným aktom je to nedostatočné a e, neposkytujú nám to dostatočné informácie o tom, aby sme poskytli komisii túto právomoc. Tieto návrhy smerujú tak nízko, že my ako gestorský výbor by sme podľa mňa mali zvážiť zamietnutie tejto správy. Žiaľ, návrh správy nášho spravodajcu nejako nezlepšuje e, nekvalitný návrh komisie, čo sa týka navrhovaných opatrení na znižovanie škodlivých emisí. Chystáme sa predložiť pozmeňovacie návrhy k povinným ukazovateľom prevodovky a taktiež, čo sa týka meračov spotreby a palív pre niektoré druhy vozidel. Obe tieto zariadenia e, budú pomáhať vodičom sledovať e, svoju spotrebu paliva a sú spojené pritom s minimálnymi nákladmi. Aj keď um, tieto dve zariadenia sa označili za pozitívne v dopadovej štúdii komisie, neobjavujú sa uh, v konečnom návrhu komisie. A ďalšie pozmeňujúce úpravy um, návrhy sa budú týkať uh, konkrétnych testovacích postupov, uh, ktoré sa vzťahujú na motorové vozidla. Ďakujeme pekne. A v mene e FDD Teraz vystúpi ich tieňom Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem aj spravodajcovi za jeho návrhu. Myslím si, že nie je dobrý nápad zavádzať limity na metán ako nací plyn spolu s emisiami uhlíka. Eh, použitie metánu eh, vedie síce k, zni- eh, síce k znižovaniu emisí oxidu uhličitého, avšak zároveň prispieva ku klimatickým zmenám a preto je veľmi dôležité akýmsi spôsobom limitovať aj mm, emisie metánu, čo je takisto veľmi dôležité, ktoré, a čo predstavil spravodajca, je znížiť počet vozidel, ktoré sú pokryté týmto nariadením na všetky tie, ktoré vážia viac ako 5 e, tón. A samozrejme to bude e, v pôsobnosti komisí v rámci delegovaných aktov. My si myslíme však, e, že je veľmi dôležité, že tu treba zaviesť také opatrenia, ktoré modifikujú absolútne zásadným spôsobom navrhovaný text. Chceli by sme aby e, komisia zvážila zavedenie nových e, limitov. To znamená, že toto je e, návrh, ktorý má určiť množstvo emisných limitov, ktoré sú síce sekundárne, ale ktoré je zase na druhej strade vhodné a potom to nechať na delegované akty. Thank you very much and now... Ďakujeme pekne. A teraz jednotliví poslanci výboru. Vidím, že len jedna požiadavka o slovo, pani Meissner. Ďakujem. Ja som sa prihlásila o slovo, aj keď eh, ide o veľmi odbornú tému, ale tiež pôsobí úver pre dopravu a venujem sa tam tejto téme. Preto len niekoľko poznámok, ak dovolíte, už tu kolegovia mnoho z toho spomenuli. Naozaj je správne sústrediť sa na mm, kvalitu ovzdušia, pretože eh, sa to prejavuje negatívne, aká sa zvyšuje miera dopravy. Myslím si, že je dôležité, že sa snažíme zamerať na NOx, pretože sú mimoriadne škodlivé pre ľudské zdravie. A to je už eh, podložené na druhej strane metán, to povedal kolega Taylor správne. Eh, síce nie je škodlivý pre ľudské zdravie ako taký, ale má výrazný dopad na klímu. Ale predsa len um, musím sa vyjadriť, že podporujem návrh pána Desa, pretože ehm, metán, ktorý ehm, pochádza z plynom pohádnených vozidiel je naozaj ehm, len v minimálnych množstvách. My chceme eh, predsa hľadať alternatívne formy palív, okrem iného aj skvapalnený zemný plyn. Dúfame, že sa to bude rozširovať. Isté, že má zmysel zahrnúť do týchto meraní aj emisie metánu, ale zatiaľ e, sú to len veľmi nízke hodnoty, to ja neviem, či naozaj už musíme tejto fáze zasahovať. A ešte tretia poznámka, e, čo sa týka eco-drivingu, to je podľa mňa rozumný návrh. Malo by to byť zahrnuté vo všetkých e, formách vzdelávanie v autoškolách. E, myslím si, že vodič by sa mal možnosť oboznámiť s tým, ako môže rozumne riadiť motor vozidlo bez toho, aby zaťažoval životné prostredie. Teda to je podľa mňa rozumný návrh. Ďakujem. Ďakujeme. Nevidím, že by sa hlásilo slovo nikto ďalší. Teda dáme slovo komisii. Pán Pertinelli, nech sa páči. Yes, Mr. President, honorable members. Vážení poslanci, dámy a páni, chcem sa poďakovať za to, že dávate um, priestor komisii vystúpiť v tejto fáze. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho návrh správy, ktorý do veľkej miery zohľadňuje aj e, cieľ komisie pokryť oblasti legislatívy, e, ktoré príliš zaťažujú výrobcov vozidiel, ale taktiež e, tam, kde miera ochrany životného prostredia je dostatočná. Teraz e, sa vyjadrím niekoľkým konkrétnym pozmeňovacím návrhom. Komisia oceňuje túto správu, čo sa týka zvyšovania flexibility certifikácie vozidiel. Očakáva sa, že vzhľadom na toto opatrenie, bez toho, aby sa znížila miera ochrany životného prostredia a aby sa vytvorila príliš veľká záťaž, pre eh, výrobcov vozidiel. Čo sa týka obmedzenia ehm, delegovania právomocí komisia považuje pôvodný návrh eh, za vhodnejší ehm, a to je napokon aj predmetom tohto návrhu, avšak komisia chápe, že cieľom spravodajcu je obmedziť obdobie a taktiež e, posúdiť možno rozšírenie na základe správy, ktorú vypracuje komisia. Pozmeňovací návrh, ktorý e, považuje za najproblematickejší komisia, sa týka metodiky na výpočet e, dopadu emisí skleníkových plynov z metánu v porovnaní s inými plynmi. Komisia berie do úvahy tento návrh, ale domnívam sa, že cieľ Európskeho parlamentu nie je dostatočne jasný Princíp ekvivalentnosti sa zaviedol s tým, aby sa zohľadnil skleníkový účinok metanu a zároveň predchádzal e, širším emisiem metanu v prípade zvýšenia limitov na celkovú ľovodiky. To znamená, že komisia musí ďalej e, posúdiť e, hlubšie dôsledky návrhu Európskeho parlamentu. A napokon odzneli tu e, požiadavky v oblasti spotreby paliva a označovania zaradeného rýchlostného stupňa. Ide o snahu skôr znižiť spotrebu paliv a nie e, emisí. A preto by to bolo možné skôr upraviť e, normatívnych aktov na obmedzenie E, skleníkových plynov, e, pretože cieľom tohto návrhu je znižiť e, obsah znečistujúcich látok. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. Ďakujem pekne, pán Petinelli. A v prípade, že je tu záujem, odovzdám slovo späť pán Velincovi. Veľmi stručne pokúsim sa zhrnúť. Nebudem sa týkať podstaty Nechám to na spravodajcu. E, tešíme sa na vaše pozmenujúce návrhy. E, myslím si, že je to ešte potreba diskusie, napríklad e, na tému metán. Je tu jednotný postup, pokiaľ ide o delegované akty, toho je príliš veľa samozrejme budeme hovoriť o tom, ako bude hmotnostná hranica pre užitkové vozidlá. Som e, však e, si istý, že pán spravodajca bude e, pripravený diskutovať s vami po predložení pozmeňujúcich návrhov a bude sa snažiť nájsť kompromis. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Linz. Pokiaľ ide o harmonogram tohto spisu, termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 19. maja do 12. hodiny E, posúdenia pozmeniacich návrhov, pokiaľ budú predložené, e, sa bude konať 20. E, júna. Schválenie vo výbere NV sa plánuje 15. júla. Očakávame, že v pléne sa o tom bude diskutovať v októbri tohto roku. Pôjdeme ďalej. pôjde o udržateľnú mestskú mobilitu. To, táto otázka je e, úzko spätá s predchádzajúcim bodom. Najsám prvodovzdám e, e, slovo pani spravodajkyne Eleonore Ali. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, pán predseda. V nadchádzajúcich 40 rokov 2,2 miliardy ľudí bude bývať v mestách. 90 populácie bude sa sťahovať predovšetkým do miest eh, v oblasti eh, rozvíjajúcich sa a nových eh, ekonomik. A je preto veľmi dôležité dosiahnuť udržateľnosť tak spoločenskú, ako aj hospodárskú, ale aj udržateľnosť životného prostredia, čo samozrejme súvisí aj s mobilitou, s ktorým je úzko prepojená v Európe žijú naozaj vysoké percento ľudí e, v mestách a samozrejme v spojitosti s demografickými e, e, trendami, ako je napríklad migrácia alebo starnutie obyvateľstva, tieto majú naozaj veľmi jasný dopad tým, že ovplyvňujú scenáre pre budúcnosť. A samozrejme v súčasnosti existuje veľmi veľa scenárov. 90% obyvateľov Európy je vystavených e, e, e, množstvu znečistujúcich faktorov, ktoré častokrát presahujú limitné hodnoty. A to vyplýva aj z toho, že 96% dopravy e, v e, Európe je závislých na fosilných palivách a ich derivátov. Je to paradoxná situácia, pretože 45 e, miest E, sa v mestách presúva na vzdialenosť menšiu ako 5 kilometrov a 40 e, sa presúva na vzdialenosti nižšie ako 20 kilometrov. Je jasné, že mestá musia na e, problém mobility odpovedať. A samozrejme, čo sa týka problémov z dopravných zápch v mestách, tak tieto majú naozaj negatívny dopad na e, životné prostredie. E, v prvom rade ide o znečistenie ovzdušia. Hovorili sme o tom e, v predchádzajúcom bode programe, kedy sme hovorili, že práve urbánne oblasti sú zdrojom 23 celkového e, znečistenia, ale je tu aj e, akustické alebo zvukové znečistenie, ako hovorí aj Európska agentúra pre životné prostredie a dopad na zdravie e, má z 90% predovšetkým cestná doprava. Európa sa vyjadrila viackrát a na viacerých spôsobmi, prostredníctvom eh, Bielej knihy a zavedením aj balíčka meskej mobility. Takže je to nepochybne otázka kompetencie Európskej únie, aj keď ide predovšetkým o aplikáciu eh, stratégií, ktoré sú delegované na členské štáty a eh, takisto aj na predstaviteľov okresov a krajov a obcí. Z 50 je individuálna doprava je stále najpreferovanejším spôsobom práve auto. V Taliansku je to až 65 iba 12 e, využíva v mestách na dopravu bicykel, o niečo viacej mestskú hromadnú dopravu. V Európskej únii sme pripravili dokument, ktorý sa nám dá veľmi dôležitý, e, pretože akcentuje práve dochádzanie do práce. Mm, naozaj máme možnosť e, znížiť fyzické presuny v rámci našich miest tým, že budeme presadzovať e, politiky, ktoré sa budú sústreďovať na prácu na diálku alebo elektronické učenie sa e-learning je jasné, že je nevyhnutné poskytnúť možnosť e, implementácie takého typu infraštruktúry, ktorý by favorizoval e, elektrické autá. A už máme k dispozícii niektoré výsledky, napríklad také, ktoré by mohli mať pozitívny dopad, e, pretože využívaním napríklad rozvodov verejného osvetlenia môžeme naozaj e, spôsobiť e, prechod na elektrické vozidlá. A takýmto spôsobom dať s Bohom vozidlám, ktoré využívajú fosílne paliva je nevyhnutné, aby sme podporili intermodálnu dopravu, aby sme vytvorili verejné priestranstva, ktoré e, budú vhodné na zaparkovanie osobného auta alebo na zdieľanie osobného auta alebo využívanie elektromobilu alebo bicyklu. Odvoláme sa aj na dohovor z Viedne o cestnej doprave. Myslíme sa, že musíme garantovať, aby vždy bicykle mali prednosť v mestskom prostredí pred eh, eh, autami. A vo všeobecnosti eh, revízia zákonov o cestnej premávke by mala predovšetkým zobrať do úvahy tých menších účastníkov cestnej premávky. A je veľmi dôležité preto, aby sme zorganizovali také opatrenia pre cestnú dopravu, ktoré by spočívali na pilieroch udržateľnosti. Takisto aplikácia riešení a pridaných hodnôt e, v oblasti životného prostredia a e, spoločnosti stále ostávame trochu tápať. E, myslím si, že návrhy ktoré predkladáme, počerkujú práve radikálnu e, zmenu kultúry mobility. Mali by sme prejsť na zmenu tak životného štýlu, ako aj spôsobu, akým sa správame. E, malo by to viesť e, správanie jednotlivých spoluobčanov v rámci jedného mesta, pretože to závisí od nás, akým spôsobom budeme pristupovať eh, k radikálnym zmenám. Na to, aby sme to mohli urobiť, eh, občan musí byť motivovaný, eh, aby sa rozhodol zvoliť si zmenu. A mm, nepochybne k tomu patria dve páky. A to je povedomie o tom, že aktuálna situácia Eh, už nefunguje a samozrejme je tu aj eh, ekonomická páka, eh, pretože využívanie mestských hromadných prostriedkov, ktoré by povedzme boli zadarmo, by tvoril veľmi zaujímavý prínos. Nesmieme zabúdať na to, že sú tu aj iné zúčastnené procesy, ktoré ovplyvňujú cestnú premávku a samozrejme prvom všetkým sú to obyvateľia našich miest, na ktorých sa musíme obrátiť a vyzvať ich, aby sa zúčastnili na procese riadenia a manažmentu cesto, e, cestnej premávky. Mali by sme tu mať e, e, systém, ktorý by odmeňoval ľudí, ak sa správajú zodpovedným spôsobom v doprave Takisto by som chcela spomenúť fakt o jednotlivých národných eh, politikách, eh, ktoré eh, hovorí o rozvoji udržateľnej cestnej premávky, ktoré môžu využívať európske fondy keď budú prezentovať konkrétny plán. To je veľmi dôležité, pretože financovanie a využívanie kohezných fondov a štrukturálnych fondov musí byť e, veľmi zrozumiteľne e, formulované a musí byť poskytnuté iba na základe konkrétnych e, plánov. Teším sa na pripomienky od Eh, kolegov a myslím si, že spolu odvedieme veľmi dobrú prácu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyni. A teraz pani Diana. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyni za e, veľmi podrobne pripravenú správu. Plne súhlasím s komplexným e, prístupom, ktorý uplatnila. Nazdávam sa, že je to veľmi dobre podložené stanovisko, ktoré e, nutne odzrkadľuje stanoviska a priority výboru pre životné prostredie. Ako už sa povedalo, väčšina európskych občanov žije či už vo väčších alebo menších mestách a je to e, pozorhodné, že doprava zohráva e, e, veľmi dôležitú úlohu, pretože dopravou sa presúvame do práce, do miest oddychu Avšak e, mobilita, najmä mestská mobilita, musí byť e, dlhodobo držateľná e, či už zo sociálneho alebo environmentálneho hľadiska. Takáto mobilita úzko súvisí s problémami životného prostredia, o ktorých pojednávame E, vo výbore na dopravu e, pripadá e, oko, okolo 50 spotreby paliva a obrovský podiel emisí skleníkových plynov. To znamená, že o tom treba diskutovať. Mám na mysli aj, aj drobné častice, aj hluk spôsobený dopravou. Takže sú tu viaceré prejavy znečistovania životného prostredia, avšak e, stále viac e, ľudí e, uprednostňuje osobné motorové vozidla na úkor verejnej dopravy. Motorové vozidla zaberajú veľa priestoru, spôsobujú zhoršenie prostredia, a chodcom v pohybe Samozrejme, treba mm, e, posilňovať infraštruktúru, avšak e, rešpektovať pretom aj potreby životného prostredie. Prednedávnom e, sa zverejnila správa o využívaní pôdy v Taliansku. Zdá sa, že príliš veľa pôdy používame na tieto účely a to ovplyvňuje e, celkovú krajinu. Nepochybne aj my budeme predkladať pozmenujúce návrhy, i keď súhlasíme s e, e, hlavným zámerom správy. Súhlasíme s návrhmi komisie, pokiaľ ide o podporu cyklistiky, teleworkingu, znižovanie znižovania zápch. Samozrejme, sú tu viaceré postupy, ale to sa osvedčuje len v prípade uplatnenia integrovnej politiky. A teraz v mene EPP, pani Grostet, naozaj dnes ste veľmi aktívna. Veľmi pozorne som si vypočula pani spravodajkyňu Myslím si, že odzneli e, e, v skutku zaujímavé myšlienky, veľmi podrobné. Otázka dlhodobo udržateľnej e, mestskej mobility ma zaujíma už dlhšiu dobu. Moje mesto má vôľu už 25 rokov. Pre nás je to veľmi aktuálna problematika. Súvisí to aj so znečisťovaním prostredia vo väčších mestách aj e, s tým časom, e, ktorý občania sú nutení e, stráviť v prostriedkách verejnej dopravy. Ľudia častokrát musia prekonať čo väčšie vzdialenosti. Dopravné problémy sa musia riešiť ak chceme mať skúku dlhodobú udržateľnú mobilitu, treba e, rozvíjať verejnú dopravu, e, e, dopravu, ktorá je ekologicky čistá, ale zároveň účinná a bezpečná, pretože niekedy sa stretávame aj s problémami v, v sfére bezpečnosti. To znamená, že musíme si byť vedomi všetkých týchto problémov. My sme výbor pre životné prostredie, ale aj verejné zdravie. To znamená, že nás zaujíma kvalita vzdušia, jeho znečisťovania, ale aj zdravotné problémy. Počujeme, že existujú osvedčené postupy a mm, sú užitočné aj z hľadiska podpory zdravia. Myslím si, že môžeme naozaj podporiť e, návrhy a analýzy pani spravodajkyne. Týka sa to aj stimulov určených na e, budovanie e, infraštruktúry, je to aj záležitosť finančnej podpory Vieme, že pre najmenšom vo Francúzsku mesta, mestne, miestne samozprávy majú e, stále viac finančných ťažkostí, pretože e, e, majú veľký, roz, majú veľký rozsah zodpovednosti. To znamená, že potrebujeme aj európsku podporu. V našom meste e, sme rozveli vlakovú dopravu za použitie európskej podpory a toto všetko treba zohľadniť aby sme e, vedeli vkročiť e, do novej éry a vedeli riešiť e, dopravné problémy v mestách. Ako už som povedala, podrobne posúdime predložené návrhy. V zásade ich podporujeme a budeme sa snažiť dotiahnuť určité detaily, aby sme vedeli niečo doplniť aj mene EPP ako ďalší vy ďalší vystupí pani e, majster mene Alde. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani spravodajkyni. Otázka mestskej mobility. Samozrejme, e, e, som hovorila, že som v oboch výboroch aj vo výbore pre dopravu. Naozaj myslím si, že v, mes, v otázke mestskej mobility mali by sme podstatne viac zohľadňovať otázky ekológie to ponúka e, e, viaceré možnosti v porovnaní s e, inými rurálnymi oblastiami. Ide o inteligentné vedenie dopravy. Neviem presne, čo myslela pani E, e, e, spravodajkynia, keď hovorila o teleworkingu, pravdepodobne mala na mysli aj inteligentné riadenie dopravy, digitalizácie s tým, aby sa dalo vyhybať určitým zápchám a vylepšiť plynulosť dopravy. Ďalej je to otázka elektromobility, to je správne považujem za dôležité poukázať na to, že tam treba e, si uvedomiť, odkiaľ dochádzame elektrinu. No, E, treba zohľadňovať, ako sa vyrába elektrická e, e, energie. Je to dobrá možnosť, pretože to nepochybne nespôsobuje žiadne emisie a týka sa to nie len motorových vozidiel, ale aj elektrických bicyklov. Považujem aj to za dobrú možnosť pre mestskú mobilitu do budúcnosti Mm, je dobre zároveň e, si trošku zasvičiť a chrániť životné prostredie a nehľadať e, parkovacie miesta, takže zároveň môžeme vyloviť viaceré problémy. Je dobre že vytvoriť e, bezplatné možnosti dobíjania elektrických vozidel ide o solárnu elektrickú energiu, ktorá e, bude ohrievať e, nielen e, budovy, ale umožní dobíjať svojich statusov či už majiteľom elektrických bicyklov alebo vozidel. To je nepochybne dlhodobo držateľné. Treba zabezpečiť výmenu na osvedčené skúsenosti medzi mestami v oblasti mobility v prípade infraštruktúry e, e, treba zohľadňovať alternatívne energie. E, ďalšia záležitosť, ktorá, ktorú spravodajkynia považuje za dôležitú, je to šetrenie emisiami, napríklad spoločné vyžovanie motorných, motorových vozidel a ďalšie participatívne prístupy. Som trošku skeptické, pokiaľ ide e, e, o návrh e, o, o zbaviť mesta motorových vozidel. Samozrejme, v mestách treba zvyšovať podiel cyklistov. Je to zdravšie pre životné prostredie aj pre ľudí, ale treba naozaj sa pozrieť na to, či je to akceptované z hľadiska ekonomickej aktivity E, e, e, ako hľadať riešenie dopravy. Pre mňa je povzbudivé to, že je dobre vytvoriť integrovaný systém lístkov, na využitie e, e, integrovnej doprave. Napríklad e, v Nemecku, v Hamburgu človeka vôbec nepotrebuje motorové vozidlo, pretože verejná doprava je tak dobre vybudovaná, a, a, má dobrú štruktúru a Mm, je možné využiť e, elektronický listok a nie je tu e, žiadny stimul na využívanie vlastného motorového vozidla. To znamená, že treba e, si vymeniať dobre skúsenosti medzi jednotlivými mestami, aby sme sa mohli vzájomne poučiť. niektoré sú tu exotické návrhy, inov, inovatívne prístupy. Lanovky, ktoré sú tiež Mm, slobodné e, zbavené misii. Skrátka sa domnievam, že správa sa uberá e, správnym e, smerom. Určite predložíme pozmeňujúce návrhy v tých oblastiach, ktoré vnímam trošku skepticky, ale v zásade je to správny prístup. Ďakujem veľmi pekne. A teraz menej zelených, pán Taylor. Ďakujem, pán predsedajúci. Musím sa priznať, že vítam e, perspektívu, že budeme trošku e, lietať, e, vznašať sa na dopravu s určitými obavami, ale naozaj je to určitá myšlienka. v všeobecnosti treba uvítať návrh stanoviska a prácu, ktorú pani spravodajkyňa doteraz odviedla. Myslím si, že treba viac zdôrazňovať riešenie otázky dopravy a zdravia pretože doprava ovplyvňuje e, celú populáciu, či už priamo, ale prostredníctvom znečistovania životného prostredia. E, hlavné zdravotné e, následky znamenajú respiračné problémy spôsobené znečistením ovzdušia, ale aj vplyv hluku, či už v dôsledku leteckej alebo cestnej dopravy. Štúdie z Bernskej univerzity vo Švajčiarsku svedčí, že ľudia, ktorí v priemeri sú vystavení e, e, hluku vo výške 60 dB, e, teda ľudia, nad ktorými lietajú lietadlá, majú o 30 väčšiu pravdepodobnosť umrtia od infarktu. Napríklad z 200 tisíc ľudí žijúcich e, e, v blízkosti e, letiska Hitrov sú zvýšené týmto väčším rizikom, pretože na nich pôsobí hluk nad 60 dB. Deti, ktoré sú chronicky vystavené takýmto, takémuto hluku, majú poruchy vnímania, pamäte, majú problémy pri riešení problémov, alebo keď musia zdvihnúť telefón alebo ťažko, ťažšie sa učia čítať Vieme, že cestná doprava je e, dôležitým e, zdrojem znečisťovania ovzdušia a e, zlá kvalita ovzdušia spôsobuje 500 tisíc predčasných úmrtí v Európe a to rok čo rok. To znamená, že s tým sú spojené aj hospodárske účinky, ktoré nie sú ešte presne zistené to znamená, že je veľmi dôležité zdôrazniť prepojenie medzi zdravím a ekonomickými dôsledkami. Domnievam sa, že práve v mestských centrách máme najlepšiu možnosť e, dosiahnuť skutočný pokrok a zabezpečiť dlhodobo e, udržateľné využívanie našich zdrojov a to, ako spolu nažívame so životným prostredím CZO, Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že odhadované náklady na riešenie zdravotných e, dochodov znamená viac ako 1,6 biliónov e, eur, čo je jedna desetina HDP celej Európskej únie. Ďalej som presvedčený, že musíme byť konkrétnejší, keď e, hovoríme o konkrétnych prejavoch nečistovania napríklad NO2 a drobné e, častice z výfokov e, e, vozidel s dieslovými motormi. Viaceré štáty a mesta rôzne sa snažia riešiť, obmedzovať používanie vozidl s dieslovým motorom v mestách a na cestách. To znamená, že treba poukázať na to, že opatrenia na zabezpečenie dlhodobej eh, ekonomickej eh, udržateľnosti znamenajú ekologizáciu eh, miest a správne plánovanie s tým, aby sme znižovali negatívne účinky znečistovania ovzdušia a hlukového znečistovania. Treba podrobnejšie riešiť aj našu politiku v oblasti klimatických zmien to znamená, že z hľadiska z dopravy e, e nie vyriešime všeobecné ekologické cieľe, klimatické cieľy a práve v doprave e, e, e, počas e, ostatných 25 rokov e, emisí skleníkových plynov sa zvýšili o 30 To znamená, že len integrovaná politika, ktorá zohľadňuje e, alternatívne paliva, technologický pokrok, e, dokáže riešiť tieto problémy. Takisto treba vo všeobecnosti znižovať úroveň dopravy len v tom prípade dosiahneme stanovené cieľe. E, samozrejme, budem e, sa tešiť na to, že e, dokážeme prispieť k príprave tejto správy a ďakujem pekne za doteraz odvedenú prácu. Ďakujem veľmi pekne po tom, čo sme sa oboznámili s pozíciou tieňových spravodajcov. Dávam slovo pani Dolano. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Vypočula som si vaše zámery a takisto som si prečítala aj stanovisko komisie, ale chcela by som sa zamerať na niečo, čo považujem za veľmi dôležité a za oveľa dôležitejšie v záležitosti udržateľnej doprave. A tu je otázka, akú spoločenskú organizáciu a spoločensko-technickú organizáciu vyžadujete. Hovorili sme o potrebe zmeniť eh, situáciu tak, aby sme vedeli nájsť riešenie. Avšak ja si myslím, že toto je vysoko rizikové, pretože musíme vytvoriť systém, ktorý je vysoko prepojený a eh, vysoko integrovaný v rámci eh, dopravy. A zatiaľ čo členské štáty prichádzajú s novými a novými normami a, a táto oblasť je čoraz e, technokratickejšia a čoraz viacej kontrolovaná. Mali by sme príjmať lokálne a pragmatické riešenia, namiesto toho, aby sme rozmýšľali e, v širokom meritu. Ďakujem. Vidím, že ostatní kolegovia sa už nehlásia o slovo. Takže teraz by som poprosil komisiu pána Lindberga, aby nám predstavil pozíciu komisie. Áno, ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom. Je samozrejme veľká diskusia o úlohe európskych eh, miest. Žije tam až 60 populácie a 80 hospodárskeho rastu je vytváraných práve v európskych e, mestách a takisto sú to aj e, centrá na vytváranie a objavovanie nových talentov a inovácií. Musia samozrejme poskytovať e, občanom vysokokvalitnú infraštruktúru. Zároveň musia rozvíjať čo najudržateľnejší e, spôsob e, života a vyrovnávať sa s takými vecami, ako je hluk, upchaté cesty, vysoké emisie skleníkových e, plynov. Myslíme si, že tieto spoločenské technické problémy by mali byť adresované vyváženým spôsobom a rovnakým spôsobom aj riešenie. A to je vlastne aj odkazom posolstva na e, riešenie mobility do roku 2030. Som preto veľmi rád, že Výbor pre životné prostredie sa uberá rovnakým spôsobom o svojich myšlienkových pochodoch ako my a príjmame e, s radosťou predloženú správu. Ďakujem veľmi pekne, pán Lindberg. E, časový rozvrh je nasledovný čas na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Je stanovený na 18. mája na popoludne na 12. hodinu. Hlasovať vo výbore Envy o tomto právi budeme 16. respektíve 17. júna 2015. Výbor, eh, hlasovanie vo výbore pre dopravu sa očakáva 13. alebo 14. júla 2015 a očakávame hlasovanie na plenárnom zhromaždení 2. Eh, júla. Ospravedlňujem sa ešte urobil som chybu a nebolo to úmyselne. Po informovaní o časovom rozvrhu pre tento dokument chcem samozrejme dať ešte slovo spravodajkyni pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom za pripomienky. Bolo pomerne zložité dodržať počet znakov, ktoré sme mali e, vyhradené na zhrnutie tejto správy a teším sa na našu spoluprácu a teším sa aj na naše spoločné stretnutia. Ďakujem. Ďakujem vám, pani Evi, a želám vám príjemnú spoluprácu so stieňovými spravodajcami kolegovia, toto bol posledný bod na našom dnešnom doobedňajšom stretnutí, čiže ďakujem za spoluprácu a pekný deň prajem.